sì. dove c'è. Ah, so I'll just do it. Dear colleague... Milí kolegovia, Okay, so I would like... Eh, otvorila som naše rokovania a bolo by som rada, že náš rakúsky host teda ešte raz, musíme začať rokovanie, máme nebytý program. Rada by som uvítala vás tu všetkých a úvodom by som chcela navrhnúť niekoľko zmien eh, v programe. Ide o eh, žiadosť dotknutých kolegov v prvom rade. By som vás chcela požiadať, aby ste odsúhlasili, aby bod číslo 7 Eh, ohľadom stanoviska o otvorení potenciálu kultúrnych a kreatívnych eh, odvetví, aby sme to vyriešili ešte pred bodom 5. Eh, to znamená, budeme sa tomu venovať o štvrtej. To znamená, že stanovisko Silvie Koniso ohľadom jednotného trhu bude prerokované i hneď po bode 7. A druhá zmena, ktorá sa týka zajtrajšieho programa, chcem vás požiadať, e, aby ste si poznamenali, že hlasovanie sa bude konať o pol hodiny skôr, čiže od 10.30. Nezabudnite svoje hlasovacie karty i hneď po výmeni e, e, názorov s e, komisárom Hanom a bod číslo 12 sa bude riešiť po bode 16 to znamená, že návšteva Rumunska bude na konci zajtrajšieho rokovania. Ak súhlasíte s týmito navrhovanými zmenami, ak nemáte žiadne ďalšie požiadavky, chcela by som uviesť, že návrh programu je schválený a môžeme prejsť na bod 2, schválenie zápisnice za schôdzi, ktoré sa konali 30. novembra a 9. decembra. a zápisnica, ako e, obvykle bola zaslaná, je k dispozícii a na konci nášho rokovania to budeme považované za schválené, pokiaľ nie e, znesete námietky. A teraz bod programu 3, oznámenia predsedničky. Chcel by som úvodom uviesť, že dnes máme tú skupinu návštevníkov. Ide o osobitnú návštevu E, pozvali ich Sean Kelly, to ide o mladých ľudí, e, študentov e, Limerickej univerzity a koledžu v Korku. Zvyčajne zvykneme uvítať našich hostí potleskom. Zároveň by som chcela oznámiť ešte jednu dôležitú vec, dôležitú pre náš výbor, a pre budúcnosť politiky súdržnosti. Rada by som vás informovala, najmä tých, ktorí nie ste e, členmi e, výboru, že 10. E, februára vo štvrtok od 9. do 12.30 vo výbore SUR sa bude konať stretnutie venované politike súdržnosti. Čiže na výbore budeme rokovať o všetkých záležitostiach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť našej politiky. Bude prítomný pán komisár Hahn, bude tam e, e, viac rečníkov, koordinátorov, ale aj vy, ak by ste sa chceli zúčastniť na rozprave, poprosím vás, aby ste sa pripravili, aby ste využili všetky dokumenty, ktoré schvaľujeme ako stanovisko výboru REGI. E, pôjde o veľmi dôležité stretnutie, o dôležitú diskusiu, ovplyvní aj stanovisko výboru šur, e, čo sa týka našej politiky. A teraz bod programu 4. Ide o správu, ktorú pripravil Miroslav Mikolášik a týka sa e, vykonovania programov v politike súdržnosti e, na obdobie 2007 až 2013. Miroslav tiež pozval na výmenu názorov človeka, ktorý už viac rokov Eh, pozitívne, konstruktívne tvorí koheznú politiku. Je to Johannes Rosbacher, rediteľ Rakúskej konferencie územného plánovania úradu spolkového kancelára vo Viedni. Úvodom odovslám slovo Miroslavovi Mikolášakovi, aby urobil niekoľko slov úvodov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, ďakujem pekne, milí kolegovia, dámy a páni. Som veľmi rád, že vám môžem predostrieť túto správu. Dúfam, že eh, o jej znení eh, budete dobre diskutovať a že ho schválite. Veľmi ma povzbudilo stanovisko mm, eh, tieňových spravodajcov zo všetkých politických skupín veľmi e, boli nápomocní, e, veľmi e, pozitívne vnímali moje prvé námety. Dovolte, aby som sa podelil s vami tým, čo som na dnešok pripravil. Ako povedala pani predsednička, pani Denuta Hübnerová. Máme osobitného hostia z Rakúska, ktorý je veľkým odborníkom v tejto oblasti, čiže budeme mať dnes kombinované informácie. Zverejnenie oznámenia komisie, e, kohezná politika, strategická správa e, e, z roku 2010 ohľadom implementácie programov na roky 2007 až 2013, ako aj dokumenty komisie, odborov komisie, predložili informácie o výsledkoch a výstupoch realizácie politiky súdržnosti v programovacom období 2007 až 2013. Preto e, ide o prvú možnosť pre Európsky parlament, e, aby mohol urobiť analýzu a vyhodnotiť implementačný proces operačných programov, ktoré sa začali v roku 2007. Zároveň je to aj príležitosť na to, aby Európsky parlament e, viedel svoje stanovisko o tom, ako členské štáty sa rozhodovali o prioritách vynaloženia prostriedkov E, e, môžu upriamiť pozornosť na tie oblasti, kde treba vynaložiť väčšie úsilie, ale viedriť sa k tomu aj ako komisia sa e, zapodieva implementáciu a predkladaním strategických správ. Moja správa sa sústredí najmä na implementáciu programov počas súčasného programovacieho obdobia a na prípravu strategických správ, taktiež e, poskytuje pohľad e, na rozprávu ohľadom budúcnosti politiky súdržnosti. Poprvé, implementácia jednotlivých programov. Veľmi stručne e, objem, finančný objem verejných projektov, a to je dôležité, 93, predstavuje 93,4 miliard eur. A to je viac ako 27 dostupných zdrojov Európskej únie počas tohto obdobia. Priemery e, e, členské štáty e, urobili pomerne dobrý pokrok vzhľadom na závažné zhorženie sociálno-ekonomickej situácii v roku 2008 a 2009, čo súviselo s globálnou krízou, ako aj s reformou politiky na obdobie rokov 2007 až 2013. Avšak niektoré členské štáty zaostávajú e, za e, touto hodnotou, priemernou hodnotou 27 Pokrok veľmi, je veľmi rozlišný medzi jednotlivými krajinami a témami. Pričom e, agregátna miera výberu predstavuje asi 40 v 9 členských štátoch a je menej ako 20 v 4 členských štátoch. Na druhej strane priemerná e, e, miera výberu projektov sa respektuje v troch e, e, cieľoch. Konvergencia, regionálna konkurencia, schopnosť a zamestnanosť, ako aj e, územná e, spolupráca. Tak to isté platí aj pre e, mieru výber, výberov e, e, kategórií určených v Lisabonskej zmluve. 63 miliard eur podľa správ bolo e, alokovaných na e, projekty podľa Lisabonskej zmluvy. Po e, preštudovaní relevantných údajov sa nazdávam, že treba robiť viac v niektorých oblastiach. Najmä treba posilniť samotnú implementáciu. Treba sa vyhybať zbytočným prieťahom a zabezpečiť väčšiu finančnú disciplínu a ani v poslednom rade treba zvýšiť synergizmus, eh, súčinnosť s ostatnými politikami únie. Výber projektov a ich realizácia treba mm, urýchliť, najmä v oblasti železničnej dopravy, eh, eh, energetiky, životného prostredia, digitálnej ekonomiky, sociálneho zašlenovania správy vecí verejných, budovania kapacít a podobne. Treba však mať na zreteli, že implementácia samotných programov predstavuje e, kontinuálny dynamický proces, e, ktorý stále vieme ovplyvniť prostredníctvom e, toho, že budeme identifikovať nedostatky v samotnom procese a v tých oblastiach, kde treba realizovať reformy. Predovšetkým treba poukázať na osvedčené postupy, čo môže byť užitočné pre ostatných, aby zvýšili svoju účinnosť. A preto v svojej správe nabadáme členské štáty, aby odstránili prieťahy pri investovaní prostriedkov Európskej únie, aby e, vypracovali účinnejšie akčné plány a zabezpečovali dosiahnutie dohodnutých e, cieľov. Po druhé, predkladanie strategických správ. Je to nástroj, ktorý um-, umožňuje e, strategicky odzrkadliť a umožňuje diskusiu o tematickom rozmere predložiť konkrétne mm, údaje členských štátov. Strategické správy taktiež umožňujú e, hodnotiť prebiehajúci proces pretože sa pripravujú počas príslušného obdobia s tým, aby sa poskytol prehľad o samotných procesoch, ktoré prebiehajú v členských štátoch pri plnení cieľov Európskej únie a umožňuje vylepšiť výkon. Preto by som chcel poukázať na niektoré osvedčené postupy. Je užitočné eh, poukázať na také osvedčené postupy, ktoré dokážu prispieť eh, ku zvýšeniu kvality prekladania správ a eh, väčšie, väčšiemu stotožneniu zúčastnených v členských štátoch. Čiže hlavné osvedčené postupy pri predkladaní strategických správ sú nasledovné. Využitie základných ukazovateľov, podávanie správ o výstupoch a výsledkoch, podávanie správ o súčinnosti medzi vnútroštátnymi politikami a politikami únie, organizovanie verejných diskusí a konzultácií so zainteresovanými, predkladanie správ národným parlamentom na prietie stanoviska a zverejňovanie správ na vládnych internetových stránkach. Ako ste sa mohli presvedčiť, som sa snažil uh, uh, uh, vyjadriť sa stručne a dúfam, že dnes budeme mať peknú rozprávu, čiže prejdem k záverom a potom by sme odovzdali slovo, slovo nášmu hostovi. Podľa môjho názoru predkladanie e, e, strategickej správy z, za rok 2010 e, bude stimulom ku zlepšeniu implementácie súčasného programu e, súdržnosti uprostred obdobia. Taktiež eh, by mal eh, prispieť k im optimalizácii dopadov politiky súdržnosti a prispieť k rozprave o budúcej architektúre politiky súdržnosti. Záverom by som chcel povedať, že eh, ďalšia spolupráca bude naďalej konštruktívna a prispieje ku zvýšeniu kvality strategickej správy za rok 2010. Tu by som chcel sa zastaviť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dobrý deň. A dovolte by som i hneď uviedol nášho hostia, Pet, pana Johannesa Rozbachera. E, e, Johannes sedí tu vpravo. Poprosím vás, pán Rozbacher, aby ste sa postavili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Rozbacher. E, pán Rozbacher nám mm, poskytne viac informácií, ako povedala pani predsednička Hübnerová, a tá už pozná e, nášho experta z čias, keď e, e, zastupoval Rakúsko v Bruseli, dokonca počas dvoch funkčných období. Predtým bol riaditeľom v Dolnom Rakúsku, riaditeľom agentúry regionálneho rozvoja, bol aj spolkovým predstaviteľom pri úrade e, spolkového kancelára zastupoval Rakúsko na úrovni Európskej únie. V súčasnosti je členom rediteľom Rakúskej konferencie územného plánovania, takže máte slovo, pán Rozbacher. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste pricestovali a veľmi sa tešíme na vaše vystúpenie. Ďakujem pekne. Dankeschön. Ähm, danke, Frau Furt. Ďakujem pekne, ďakujem pani predsednička. Eh, ďakujem pán poslanec, drahé kolegyne, kolegovia, predstaviteľia rady. <laughs> so. noch einmal. Ja, jetzt ging das besser. Ähm, guten Tag, Frau Vorsitzende. Äh, dobre, už to asi pôjde. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pani europoslanci, e, ďakujem aj predstaviteľom rady. Som rád, že po takmer 4-5 rokoch môžem byť opäť tu. E, bol som už predstavený, ale vtedy som ešte zastával inú funkciu. Vtedy som mal možnosť hovoriť s prítomnými europoslancami a finalizovať tie nariadenia, ktoré sa týkali vtedajšieho obdobia a je dobré, že tu vidím opäť tváre z týchto minulého obdobia pani Krell Holbrich, pán, pán Nistelroj, pani Šeter. Takmer všetci sú ešte tu, tí, ktorí tu boli pred 4-5 rokmi. Ale nie som tu na to, aby som hovoril o minulosti, ale e, dôvodom e, pozvania mojej osoby je približiť troška to, o čom sme hovorili vtedy a vyrok, vyrokovávali vtedy v rámci tzv. strategic approach, a aby som približil, aké výsledky to môže priniesť v členských štátoch. Budem sa snažiť stručne, toto sú 4 body, najskôr dve presvitky, úvodné krátke pripomienky, potom tri presvitky k strategic reporting, čo je vlastne predmetom aj vašej správy, správy pána spravodajcu, a potom špeciálne uplatňovanie na úrovni Rakúska a potom jedna priesvitka niekoľko podnetov do budúcnosti. Ukázalo sa ako dobré a vhodné aby v rámci EÚ, kde 27 štátov, som približil troška aj svoju krajinu, nie všetky krajiny ja poznám e, do, detailne. 48 tisíc km štvorcových Rakúsko, 8,4 milióna obyvateľov, 100 na štvorcový kilometr, ale asi tretina územia nie je obyvateľná, pretože je hornatá. Vidíte, napriek našej relatívne malej veľkosti sme krajina pomerne regionalizovaná, máme 9 regiónov, a takisto máme 8 susedských krajín a to má vplyv aj na štruktúrálne fondy, ako vidíte čo skoro. E, z veľkej časti je to zafarbené na modro. To podľa európskej tradície je cieľ konkurencieschopnosť a zamestnanosť a na východe e, máme Burgenland, to spadá do regiónu konvergencia. Pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, e, máme jednu národnú stratégiu, Národný strategický referenčný rámec a 21 operačných programov. To všetko v objeme 1,5 miliardy eur, čo je asi 0,4 celkového objemu pre 27, pokiaľ ide o kohezný fond. Nie je to veľa peňazí. 21 programov prečo? Máme 9 regiónov, máme dva programy v rámci sociálneho fondu a potom 10 programov e, teritoriálnej spolupráce, územnej spolupráce, máme cezhraničný program a 3 nadnárodné programy. Vidíte, malá krajina, málo peňazí, napriek tomu veľa programov. Tu už dáva zmysel v takejto situácii prijať e, spoločnú národnú stratégiu. Len aby som teda ukázal a ilustroval, akým spôsobom e, štruktúrálne fondy môžu pozitívne vplývať v Rakúsku. To, čo dostávame ročne, asi 200 miliónov eur je 0,08% z HDP Rakúska. 0,08%. Takže kvázi nič. Druhá úvodná pripomienka alebo také pozorovanie. Pokiaľ ide o toto obdobie, pokiaľ ide o reportovanie a tvorbu stratégie, čo prinieslo vlastne nové? Sú to tri prvky sú usmernenia pre kohéziu na úrovni EÚ, potom sú tu národné stratégie na úrovni členských štátov. U nás, tak aby sme to lepšie e, zapamätali, sa nazýva táto stratégia strat.at ako Rakúsko. A potom je e, správa z roku 2009 na národnej úrovni a takisto pre rok 2012 tomu ešte, ako to bolo aj už predtým, tak sú ročné správy, správy z auditov a tak ďalej, čiže to dodatočná istá záťaž, isté penzum, ale dovolím si, sa, si tvrdiť, aspoň teda v našom prípade, že sa to oplatilo aj takúto záťaž absolvovať a mať na pleciach, ale k tomu prídem ešte neskôr. Tak ako ostatné členské štáty, aj my máme spracovanú našu správu, vyzerá takto. Niekoľko exemplárov som doniesol, dostanete, ak sa nemýlim, aj zajtra zaslané elektronické verzie v angličtine Jednu sme zverejnili a toto sú tie hlavné zistenia, main findings. 22% miera implementácie do roku 2009. V správe sa dočítavam, že e, táto miera implementácie je pomerne nízka. Keď sa na to pozrieme zvonka, tak vám dám zapravdu, ale my sme boli pomerne relaxed, uvoľnení, pretože aj v posledných obdobiach, po troch rokoch, sme nevykazovali väčšie čísla a napriek tomu tá implementácia bola uspokojivá. Tieto vytvoriť takéto komplexné programy, to si vyžaduje čas, nejde to zo dňa na deň. A keď chceme dosiahnuť kvalitné výsledky práce, tak je treba nastaviť solidné systémy a to si vyžaduje čas. A ako vidíte, v tých nadchádzajúcich 13 mesiacoch sme riadne dobehli, viac ako zdvojnásobili sme tú mieru implementácie a naozaj sa domnievame a veríme, že ako naposledy na 99,9% sa nám podarí vyčerpať pridelené prostriedky. A ďalšie zistenie bolo, že na rozdiel od plánovania je tu špeciálne zameranie všeobecne na podporu podnikateľského sektora, na malé a stredné podniky. A to súvisí samozrejme so situáciou v rámci krízy. Tu vznikla potreba posilniť tento sektor malých a stredných podnikov. E, veci, ktoré sa týkajú výskumu, troška poklesli a to sa prejavilo aj na miere implementácie projekty, ktoré sú intenzívne na výskum alebo na inovácie, boli aj z iných dôvodov troška stiahnuté automene. Preto som aj spomínal vlastne tie celkové objemy, ktoré dostáva Rakúsko. Rakúsko je vlastne bohatou krajinou a keď dochádza k komplexným, komplikovaným projektom, tak e, mnohé z nich robíme v režii národnej. Tak povediať si to financujeme sami, pretože je to jednoduchšie. Pokiaľ ide o štruktúrne fondy, tak tam je viacúrovňové riadenie a mnohé veci sa do toho dostávajú a tým sa to komplikuje a jedna požiadavka sa týkala práve zjednodušenia celého procesu. Tretia vec, tieto opatrenia boli dobre prijaté, možno aj kvôli kríze. E, ďalšia vec, e, časť správy, ktorá pôvodne nebola predpokladaná, ale to na dožiadanie parlamentu sa tam doplnilo a je to správa na tému, ako to vyzerá v kríze a čo robíme, pokiaľ ide o Európsky balík obnovy. Lebo aj tam štruktúrálne fondy značne prispievajú. Tam naše posúdenie a hodnotenie stanovilo, že tie programy boli dobre nastavené od začiatku, že nebolo nevyhnutné meniť stratégiu a že bolo nutné spraviť v rámci programov len malé prispôsobenia a to sme aj učinili. Výzvy, pokiaľ ide o tie hlavné zistenia, teda tie výzvy, samozrejme, mali by sme sa viac e, zamerať e, na niektoré strategické veci, a mali by sme sa pokúsiť o väčšiu viditeľnosť, visibility. E, je to ťažké pri obmedzenom objeme prostriedkov, ale je to výzva a na to sa pozrieme bližšie. Väzba na oblasti politik, ktoré súvisia s koéziou, tak to sa má posilniť. E, čiže výskum, vidiecký rozvoj a takisto regionálny fond, sociálny fond a vzťah medzi nimi by opäť mal sa dostať do iného svetla a opatrenia v tomto hľade by mali byť lepšie rozpracované. A potom je tu simplification, zjednodušenie tu medzičasom aj e, vďaka zmene nariadení sme do, do, dospeli k istému pokroku a naozaj sa nám podarilo ako jednému z malých člen, mála členských štátov e, zaviesť tieto simplified costs, zjednodušené náklady, teda paušálne sádzby a tak ďalej, teda presadiť to na celoštátnej úrovni a takisto potom to pretaviť aj do jednotlivých programov. Takže dobre to zafungovalo. Aké sú ponaučenia? Na začiatku sme povedali, a ja teda to môžem hodnotiť len z rakúskej perspektívy, tu máme pocit, aj keď už od počiatku sme boli pomerne skeptickí, pokiaľ ide o tieto dodatočné úrovne, túto, túto dodatočnú národnú strategickú úroveň vykazovania, e, malo to svoj zmysel. Máme 21 programov, ako som už spomínal, a spôsobilo to isté oklieštenie, ohraničenie bolo nevyhnutné, aby sme prvýkrát pristúpili v rámci formu, teda k formulovaniu niečo takého, čo sa bude pod eh, širším dážnikom európskej stratégie, Lisabonskej stratégie, teda aj je tam aj to vyčlenovanie prostriedkov, earmarking a to nám dalo istú konkrétnejšiu orientáciu. A myslím si, že pokiaľ ide európsku úroveň, prvýkrát sa objavuje istá porovnateľnosť, zvýšená transparentnosť, to som napísal tu, čiže sú tu eh, oblasti intervencií, poprvýkrát, kde všetky členské štáty musia povedať, kde chcú smerovať svoje investície. Je to vlastne želanie isté vyjadrené, ale je tam istá orientácia naznačená. Sú tu tie podstatné základné ukazovatele core indicators a tým pádom aj EU získa e, lepší prehľad o tom, ako to bude fungovať, ako to bude na strane rovni členských štátov. Sú ale isté obmedzenia hranice, strategické vykazovanie alebo reporting nie je deus ex machina, nie je to niečo, čo by vyriešilo všetky problémy Keď v správe napríklad sa uvádza, teda v správe komisie, sa teda nehovorí nič o regionálnych disparitách alebo nezrovnalostiach. Po tak krátkom období nie je možné konštatovať nič definitívne v tejto oblasti. Nie všetko je merateľné, nie všetko je porovnateľné a je nevyhnutné pristúpať k tomu inteligentne. To bol aj moment taký kritiky. Je tam veľmi veľa čísel, E, malo by to byť viac také rozprávacké, malo by to byť viac vysvetľujúce. Možno aj to je dobrý spôsob, ako nájsť hodnú kombináciu medzi isto, istým počtom základných ukazovateľov, core indicators, a kvalitatívnymi, popisujúcimi, hodnotiacimi momentami. To by mohol byť e, smer vpred do budúcnosti. Rakúsky prístup, na to sme pomerne hrdí, ale no, nie. E, povedali sme si, že je tu teraz ten záväzok a správame z toho, čo najlepšie. To najlepšie musíme vypracovať stratégiu. E, sú tu správy, ktoré boli dvakrát zverejnené a my sme povedali, dobre, pokúsme sa na to naviazať nejaký proces sprievodného monitorovania. Nič záväzné, má to byť na dobrovoľnej báze. Tu v niekoľkých bodoch som to pomenoval, aj v správe, teda v našej správe je to podrobnejšie popísané na strane 47 pre tých z vás, ktorých to zaujíma. Ide o to, aby politika súdržnosti, a teda spoločenstvo politiky súdržnosti na všetkých úrovniach a na všetkých e, možných expertízach bola zosúladená, aby sa stretávali v rámci jednej diskusnej platformy, aby prichádzalo k výmene informácií a názorov, aby tam boli diskusie aj o oblastiach politík, aby ten diskurs e, bol široký, a aby tá diskusia bola strategická a aby naozaj došlo k výmene skúsenosti, aby neboli tam dodatočné e, ťarchy, aby sme využívali existujúce štruktúry, troška sme ich premodelovali. Máme existujúce e, záväzky, e, pokiaľ ide o nejaké konferencie back-to-back. Samozrejme, na všetko sú pripravení ľudia diskutovať a veľmi dobre toto naše nastavenie fungovalo. Teraz posledná priesvitka pohľad do budúcnosti. Ako som už povedal, z pohľadu Rakúska to malo veľmi dôležitú takú medzistupňovú funkciu medzi úrovňou EÚ a medzi regionálnou úrovňou, teda do tohto miesta sa to dostalo a takisto aj takú medziodvetvovú funkciu to splňalo, ako aj funkciu smelujúcu, spájajúcu. Je to veľmi dobrá funkcia a nemali by sme to len tak hodiť za hlavu alebo preč v návrhoch komisie sa dočítame o DIPCO, Development Investment Partnership, Contracts. Predpokladám, že toto pôjde podobným smerom a treba sa na to pozrieť podrobnejšie. Pokiaľ ide o informácie, výkazy, reporting, tu by som vzal druhú odrážku. Najdôležitejšie je, aby e, to časové plánovanie bolo reálne. Keď chcete mať kvalitnú správu, tak musíte dať čas na vypracovanie takejto správy. A to sú potom návrhy, ktoré platia pre všetky e, správy. Auditné správy. A z tohto pohľadu by som chcel spomenúť návrh komisie ohľadom Financial Regulation, e, nariadenie o financovaní, kde jednoducho sú stanovené nereálne časové plány, pokiaľ ide audity, k nejakému konkrétnu termínu. Buď chceme konkrétny termín naplniť, alebo chceme dobre kvalitné to napríklad súvisí aj s cieľom Európa 2020 alebo napríklad s vidieckým rozvojom. E, teraz je tu dilema. Chceme dobré správy alebo chceme to časovo harmonizovať. Nie je dve veci naraz. V minulosti sme konštatovali, že či už auditná správa, alebo výročná správa, alebo strategická správa, to všetko si vyžaduje najmenej pol roka a to je fakt. A to sa nedá nejakým spôsobom preklenúť. A netreba zle pochopiť ani ten môj prvý bod, u nás radšej hovoríme o koordinácii jednotlivých oblastí a nie o integrácii, pretože integrácia je niečo, e, čo zvezuje a top-down to nejakým spôsobom je nariadené k tomu a k tomu času to musíte ukončiť. Čiže čas tu je veľmi podstatný faktor. Takisto orientácia na ciele, na výsledky, k tomu to sa nedá namietať, ale dovolte mi tu jednu cynickú pripomienku napísal som output, to je v poriadku, impact je v poriadku. Eh, medzi tým ešte outcome. Eh, môj materinský jazyk je známy tým, že je veľmi bohatý na slovnú zásobu, na synonima, ale na outcome by sme ťažko našli niečo. A keď aj nevieme, ako by sme to vlastne dali do Nemčiny, keď aj nevieme, čo za tým sa skrýva, tak potom tá vec nie je vhodná na politiku súdržnosti 2014 a ďalej politika súdržnosti nie je mašinou, nie je strojom, kde sa dá potiahnuť nejaká páka a potom to bude fungovať. E, je to vec, je to loď, na ktorej pracuje tisíc ľudí a to trvá roky. A ak sa nedohľadneme na metodike, e, tak potom to nepôjde dobre. A ja chcem apelovať na to, aby systém základných ukazovateľov bol zlepšený, aby to bolo prenesené aj na ESF, a aby to bolo dobre implementované na úrovni 280 na regiónov, ale nebuďme príliš vedeckí. Týmto preťažujeme ten systém a potom tie chyby, chybové miery budú výrazné. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem veľmi pekne, Johannes. A teraz sa zostalo nám ešte niekoľko slov na diskusii. Alebo pán spravodajca Mikuláš, Áno, ďakujem veľmi pekne vám všetkým, najmä pánovi Rozbacherovi. Milí kolegovia, chcel by som vás ubezpečiť, že ešte predtým, ako e, rozbehneme rozprávu, že tak, ako som uviedol na začiatku, som otvorený voči vašim prípadným návrhom. E, zabudol som spomenúť harmonogram lehoty e, pre prácu, ktorú máme pred sebou. E, Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 4.2. Dúfam, že dostanem pozmenujúce návrhy. Dokonca aj ja predkladám niekoľko pozmenujúcich návrhov, pretože, ako ste zrejme počuli, táto správa e, je obmedzená e, z hľadiska rozsahu 3500 slov. To znamená, že aj ja budem predkladať pozmeňujúce návrhy, pretože podľa mňa by mali prispieť k e, zdokonaleniu, k zlepšeniu tohto znenia. E, vyzývam vás aj, aj, aby ste aj vy predkladali vaše návrhy a som presvedčený, že e, v duche kompromisu budeme sa snažiť sa statožniť so všetkými kvalitnými pozmeňujúcimi návrhmi potom sa pozmenujúce návrhy e, e, majú preložiť do 21. februára. Vo výbore REGI by sme to mali schváliť 21. alebo 22. marca. A keďže e, treba v apríli v plene prijať veľa legislatívnych textov. Pravdepodobne táto správa sa dostane na plenárne zasadnutie v Štrasburgu v maji. Tak to zatiaľ vyzerá a ďakujem veľmi pekne za láskavú pozornosť. Ďakujem pekne, Miroslav. V podstate si e, splnil moje povinnosti. Nemusím e, e, opakovať to, čo má povedať predsednička, ale som potešená, že môžem ťa opraviť. E, Pozmeňujúce návrhy je môžu prekladať do 3. februára, do 6. popoludne. Kolegovia, máme nie viac ako 2 minúty na osobu. Tie neví spravodajcovia. Najprv, bohužiaľ, Markus, aby sme to urobili náležitým spôsobom. Najprv tieňový spravodajcovi a potom Mikers, Markus Peter. Erika Manner, prvá. Unless you, you, you just say you don't want. Jedine ak sa vzdáš svojho slova. Kiitoksia puheenjohtaja ja ensinnäkin haluan onnitella raportin. Ďakujeme za slovo. Chceli by sme poďakovať spravodajcovi za jeho prácu a máme niekoľko poznámok. Samozrejme zmenil sa o všetkých významných e, bodoch v rámci tej správy a chcem poďakovať aj pánovi Rosbacherovi za jeho výbornú prezentáciu. Keď hovoríme o regionálnej politike a tak ďalej, o kohéznej politike, tak vlastne celá tá otázka podávania správ je veľmi významnou. Hlavne, keď sa zameriame na tie kľúčové body, ktoré nám umožnia prijať kroky na zlepšenie našej politiky. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme využívali také nástroje, ktoré slúžia tomu záujmu a preto je potrebné o tom diskutovať. Mám otázku, ktorá sa týka tých národných správ. Myslím, že toto je dôležitá téma, ale rovnako musíme akceptovať aj to, že tieto správy musia byť čo najpodobnejšie, aby bolo možné uplatniť porovnávanie. Týmto spôsobom sa nám podarí dospieť k lepším výsledkom a bude sa to aj ľahšie čítať. Na to poukázal práve pán spravodajca. Sice nie úplne všetko sa dá merať, ale z hľadiska tých národných správ aj toto treba zohľadniť. Ďalej, je tu otázka posilňovania regionálnej politiky. O tom pán spravodajca hovoril tiež a e, spomínala sa potreba zosúvťažniť to aj s inými politikami. A to sa týka aj výskumu, aj vývoja. V regionálnej politike môžeme spolupracovať aj s inými sektormi, ako som práve naznačila. Takže môžeme vlastne podporovať aj prierezovú spoluprácu na úrovni EÚ a musíme odstrániť umelé bariéry, ktoré existujú medzi jednotlivými politikami. Podobne, pokiaľ je o implementáciu aj tam platí to, že povedzme jedna krajina to robí lepšie než druhá, alebo darí sa je lepšie než druhej a môžeme sa navzájom teda poučiť z tých úspešnejších postupov. Teraz e, ešte dovolte k výsledkom. Potrebujeme jasné, zretelné výsledky, ktoré, by, ktoré súvisia so všetkými projektami. Niekedy tie výsledky sa javia jasné, ale jednoznačne ide o to, aby sme dokázali hneď jasne identifikovať, čo je úspech a čo nie. Pokiaľ ide o výber projektov, tak toto všetko vlastne správa pokrýva. Ak priority nie sú dosť jasne stanovené, tak potom to má dopad aj na projekty. Ale táto správa je ozaj dobrá. Ďakujem. Ďakujem slova Karinka Karin Kadender. Ďakujem. veľmi pekne. Ehm, teraz reagujem na e, správu kolegu e, z Rakúska, ehm, ale diskutujem o niečom inom. Ďakujem veľmi pekne za e, prípravu tejto správy. Pre nás Eh, prípadajú do vahy určité pozmeňujúce návrhy, ale myslím si vo všeobecnosti, že môžeme súhlasiť so súčasným znením tejto správy. A zrejme nemá zmysel zbytočne mm, to rozpilovať. Myslím si, že je veľmi dobré, že ste sa sústredili na eh, podstatné veci a teraz vo forme diskusného príspevku ohľadom predstav Rakúska vzdielam to, že e, veľmi e, náležitým spôsobom využívam svoj čas, ale mali by sme nejakým spôsobom e, povedať, ako budeme používať tieto riadecie nástroje. Ide o nástroje, ktoré sa používajú priamo na mieste. A samozrejme, treba čas na to, aby sme nazbrali všetky údaje a by sme mali informácie, ktoré obsahujú uh, tieto správy s tým, aby sme ich mohli mm, e, e, zohľadniť počas e, diskusie ďalšieho plánovania. Myslím si, že potrebujeme to, aby sme mohli rýchlejšie reagovať a uplatniť riadice nástroje. Ďakujem pekne. Milí kolegovia, chcel by som vás požiadať, aby ste sa vyjadrovali maximálne stručne, v opačnom prípade nestihneme. Máme taktiež ešte vystúpenie maďarského predsedníctva. Poprosím vás, aby ste spolu to nejakým spôsobom rozdelili. Um, ganz kurz, um, zwei wes- Veľmi stručne e, dva podstatné veci, ktorým sa chcem venovať. Hovoríme teraz o národných e, rámcových programoch. A dochádza to k určitému zmiešeniu toho, ako budeme e, hodnotiť e, úspešnosť programu na strategickej úrovni kde budeme mať tieto e, výstupy e, e, v prípade nie nejakých prierezorových štúdií. Až na konci obdobia mohli by sme ísť na vyššiu úroveň. Myslím si, že by sme tým pádom odborať časť biografie i hneď. To znamená, že to musí byť orientované na výsledky, na výstupy bez toho, aby sme e, e, to nejakým spôsobom zbytočne nekomplikovali. To nie je možné urobiť každý rok. Musíme to robiť najprv na úrovni programov a potom na národnej úrovni to robiť na konci celého obdobia. V opačnom prípade to bude komplikované. A druhá vec, e, partnerstvo zohráva veľmi dôležitú úlohu. Dajú sa inovatívne využiť a pridať pridanú hodnotu E, myslím si, že je to určitá e, slabá časť tejto správy a takisto aj to, čo je v zatvorkách. Myslím si, že to treba uprednostniť na národnej úrovni a prihovoráme sa za to. Chceme napriek tomu e, dosiahnuť, aby jednotlivé fondy dodržovali svoje vlastné pravidlá v niektorých prípadoch sa e, uplatňuje dvojitý právny základ a tu treba hľadať kompromis. Ďalej, tá otázka, e, ktorú ste povedali, treba sa starať o to, aby kohezia e, zostala v deklarovaných medziach, aby sa to nedelilo na jednotlivé sektory. Samozrejme, môžeme mať špecifické sektory pre jednotlivé sektory, avšak E, nemali by narušovať integrovaný prístup. Takže toto e, zdieľam. Ďakujem pekne a zvyšok povie Michal. Ďakujem. Ďakujem, Michal. Máte slovo, ale prosím stručne. Ďakujem pekne. Takže oceňujem to, čo sa tu hovorí v tejto správe. A naozaj je to dobrá správa, ten plán je tiež dobrý, ale sú tu dva body, na ktoré by som chcel poukázať, aspoň v stručnosti. Poprvé, bod číslo 3, pokiaľ ide o, o tú transparentnosť a o tie, tie zdroje, ktoré sú predpokladmi preto, aby sa dalo dosiahnuť ciele koheznej politiky. Toto treba nejak... Eh, tak by sme len povedali, že sa s tým dá súhlasiť, ale v bode 17 sa potom hovorí, že sa nedá na celoeurópskej úrovni vytvoriť jeden kompletný obraz, pretože len 19 krajín vlastne predložilo takýto plán. Ale v bode 18 to žiadame od komisie, aby posilňovala komisiu a aby zlepšovala aj informovanosť. Takže to znamená, že vlastne ešte celá tá doba, nie, celá táto vec teda nie je úplne ešte transparentná, takže by sme to mali nejak vyjasniť a vyjadruj, vyjadrujme sa jednoznačne. Ako teda toto máme, tieto indikátory a tieto ciele, ako ich máme hodnotiť? Potom, v bode číslo 6 sa hovorí, že vlastne tu chýbajú aj nejaké ukazovatele. Takže dovolil by som si navrhnúť, že tie proste krajiny, ktoré dostatočne odvádzajú prostriedky v poriadku, ale tie, ktoré meškajú, tak na tie sa treba pozrieť bližšie a treba im pomôcť. Tam, kde vec nie je celkom transparentná, tam tiež do toho treba vstúpiť. Potom ešte v bode 7 sa hovorí o prieťahu alebo oneskorení z hľadiska energetiky a ochrany životného prostredia, tam sú určité medzery a má to dopad potom na spoločnosť. Čiže vlastne je tu potom povinnosť zasiahnuť a rýchlo a prijať také opatrenia, ktoré by umožnili náležite čerpať zdroje pretože ináč ťažko môžeme ukončiť svoju prácu. Nakoniec je tu 9 krajín, kde, sa, kde úroveň plnenia je pod 40 a 4 krajiny menej než 20 projekt prezentujú. Tak naozaj je to dvojrychlostná Európa. Ďakujem. Vážna pani predsednička, dámy a pani, a ja by som chcel vyzvihnúť túto správu. Ide o vlastne prvú analýzu čerpania a používania týchto prostriedkov v programovacom období. Je veľká škoda, že neboli k dispozícii všetky ukazovateľe a výstupy od všetkých štátov a preto táto analýza má o niečo nižšiu hodnotu. Toto treba napraviť. Myslím si, že štáty, ktoré nedodali títo údaje, by mali byť e, veľmi dôrazne upozornené na toto. Chcel by som zároveň potvrdiť, že účinný výbor, výber a realizácia projektov e, častokrát e, boli oneskorené, pretože predpisy Európskej únie boli pomaly implementované v členských štátoch. A až ne, skoro neboli doplnené personálne kapacity na jednotlivých úrovniach a v jednej dôležitej oblasti, ktorá už bola tu spomenutá, ako obmedziť odvetovému rozstýleniu zdrojov v regionálnej politike. Myslím si, že táto previazanosť by mala byť nielen pred e, Európskym regionálnym rozvojovým a Európskym sociálnym fondom. Táto previazanosť by mala byť aj voči Európskemu poľnohospodárskému rozvojovému fondu. Ide tam o vidiek. Podotýkam veľký význam e, zjednodušenia všetkých predpisov. Treba e, pokročiť v tomto smere ďalej, pretože pre zbytočnú byrokraciu častokrát e, dochádza k oneskoreniu. Ďakujem pekne, predložím. Ďakujem pekne. Markus Peter, nech sa páči. Äh, Ďakujem pekne, predsednička, pani predsednička. Stručne aj podľa mňa obe stanoviska, tak pána spravodajcu, ako aj pána Rozbachera, sú veľmi presvedčivé, čo sme sa z toho dozvedeli. Lisabon, vyčlenovanie, earmarking, 63 biliónov, teda miliard, funguje to dobre. Dozvedeli sme sa, že štruktúrna politika je flexibilná a môže reagovať flexibilne na programy konjunktúry čiže ponúka flexibilný systém. Ďalej sme sa dozvedeli, že je tu veľká miera absorpcie aj v relatívne krátkých časových úsekoch, rancoch a tým to ma vedie teda k domienke, že náš systém, cieľová štruktúra aj štruktúra rozpočtová sa osvedčila v princípe a že nemusíme mať nejaké nové e, veci, pokiaľ ide o stratégiu EU 2020, nemusia tam byť nové nadpisy, nové zdačenie, nová štruktúra. Myslím, že toto je to poučenie, ktoré z toho plinie. E, aj e, ja veľmi lutujem, tie skozia omeškania, ale sú tam isté odporúčania, ako ich odstrániť. ESF, e EFRA, kohezný fond, tam sú isté odporúčania, mali by sme z toho spraviť niečo jednotnejšie, aby to nebolo také komplikované pri uplatňovaní, sú tam možné synergie, aby sme mali tie základné e, ukazovatele, ktoré sa ľahko porovnávajú, ktoré pomôžu porovnávať ten pokrok rýchlejším spôsobom a keď e, všetky tie úrovne by v digitálnom veku sa nejakým spôsobom zomkli, to je predstaviteľná varianta a potom by sa nám podarilo novými modernými metódami tieto veci urýchliť. Čiže som veľmi spokojný tými, s týmito správami. Ešte možno na adresu pána Rozbachera. E, čo máme z kvalitných správ, keď neprichádzajú v patričnom čase? Potom radšej e, troška rýchlejšie, možno menej kvality, ale v tom správnom čase. Ďakujem pekne, pán Stanley. Ďakujem. Mám jednu otázku na základe tejto veľmi pozitívnej správy. Fakt je, že ak sa pozrieme na otázku, ktorú položil Markus, v tom zmysle, že sú tu rôzne fondy, je to regionálny fond, fond rozvoja, kohezný fond, sociálny fond a tak ďalej. Ak sa pozrieme teraz na, ten, na, na terajšiu fázu a programy, tak čo, čo nás napadne? Mali by sme zlučiť tie fondy, alebo ste skôr toho názoru, že by sa aj to, čo je, mohlo vlastne využívať lepšie. Možno iný prístup, lepšia koordinácia by bola cestou. Možno aj zmeniť zameranie cieľov, treba z hľadiska kohezného fondu a podobne. Čiže aj toto je na zamyslenie do debaty. Ďakujem. Slovo má pán Obermajer. Ďakujem, pani predsedníčka. Najskôr srdečná vďaka na kolegu rediteľa, pána rediteľa Rozbachera. V tejto súvislosti eh, ma napadajú tri otázky, tri konkrétne praktické veci pokiaľ ide o význam strategických správ, tak eh, treba oveľa viac eh, diskusí v budúcnosti zodpovednosť a tvorba správ, ktorá teda vlastne bude tvoriť tieto správy. Prečo to hovorím? Pretože tieto správy mali byť súčasťou budúcich diskusí a ja som videl tento problém aj na úrovni Rakúska. Dvor auditorov hovorí o zlej absorpcii týchto alebo čerpaní prostriedkov a e, pani kancelárka, alebo teda na takejto úrovni sa hovorí o dobrom čerpaní prostriedkov, čiže tu je nevyhnutné isté, isté zjednotenie tých názorov, tak aby bolo možné tie dáta porovnávať Ďalej otázka nevyčerpaných prostriedkov na úrovni regiónov. Otázka je, či sa stratia, alebo či je nejakým možno, spôsobom možné ich inak čerpať. A tretí aspekt, veľmi zaujímavé aj z pohľadu Rakúska, 25 čerpaných prostriedkov z ERF e, sa e, udial na úrovni Viedne, alebo teda na úrovni hlavných miest týchto regiónov. Čo to znamená do budúcnosti? Bude podobný obraz aj v celej Európe? Znamená to, že e, mali by sme podporovať Eh, hlavné mesta spolkových krajín významných, alebo budeme musieť radikálne premyslieť financovanie eh, týchto regionálnych štruktúr. Ďakujem veľmi pekne. Maďarsko. Ja budem hovoriť veľmi stručne. Chcem poďakovať kolegovi Mikolášikovi za jeho výbornú prácu a je tu ešte vec, ktorú pokladám za dôležitú. Otázka, teda hovorí sa tu o správnej praxi a nakoniec aj pán Rosbacher hovoril o príkladoch z Rakúska. Bolo to ozaj veľmi inšpirujúce a musíme zohľadniť to, čo povedal. Chcem poukázať na jednu konkrétnosť sme si vedomi toho, že používal aj výraz, že niekedy sa podáva až príliš akademická úroveň tých správ a že môže potom aj vypracovávanie trvať dlho, aj 6 mesiacov. Takže hľadiska aplikácie potom stojí príliš mnoha, mnoho času, aj administratívnych nákladov a to nie je na prospech takýchto projektov. Samozrejme, pokiaľ ide o transparentnosť, každý chce, aby tie správy boli dostatočne kvalitné, aby tam bola možnosť odsledovať to z hľadiska zodpovednosti a samozrejme tiež chceme postupovať v súlade so stratégiou EU 2020. A chceme, aby tie financie išli tam, kde je to potrebné a kde vznikajú ekonomické benefity. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem pekne za slovo. Len v krátkosti sa vyjadrím, aby som zablahoželala pánovi Miroslavovi. Chcem povedať, že ten dokument je veľmi pozitívny a okrem iných záverov sa týka aj toho, že vlastne sa tam zhrňajú informácie o jednotlivých krajinách a to sa týka koheznej politiky aj samotnej realizácie. A nakoniec e, máme tiež záujem na harmonickom rozvoji Európskej únie. No a pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, práve chceme potom počiarknúť význam prepojenia koheznej politiky a aspektov zdravého vývoja, zdravej situácie a rozvoja aj v oblasti podnikania, ale aj vo sfére výskumu a správneho využívania financií, ďalej e, zdôraznenie aspektu životného prostredia versus e, doprava a tak ďalej. Okrem toho, e, pokiaľ ide o regióny, ktoré sú skôr tie okrajové a horské, tam nakoniec toto sa týka aj Španielska, máme hraničné a prihraničné oblasti, podobne ako aj inde v Európe, ale proste sú to nakoniec aj u nás tieto eh, okrajové oblasti krajiny, ktoré sú aj hranicami Európy voči Afrike, takže tiež majú svoje špecifiká. A som vlastne eh, aj pre, predstaviteľkou výboru pre, eh, pre otázky žien a aj tam sa venujeme otázkam treba vzdelávania a hľadaniu nových príležitostí. To, čo tu bolo prezentované v správe, určite podporíme. Ďakujem. Tým sme ukončili e, vystúpenia kolegov. E, dovolím si byť e, veľkorysa a poskytnem jednu minútu aj Johannesovi, aj pánovi Mikolašekovi, aby ste spoločne využili tento čas. Kto si praje slovo? Pán Goradis, sme si nevšimli, že ste sa hlasili o slovo. Ospravedlňujem sa. Ďakujem. Chcel by som vám zaželať všetko dobré do nového roku. Tým začnem. Poprvé, samotná správa hovorí aj o programoch, aj o pozmeňujúcich návrhoch. Ale ja mám určitú obavu a nakoniec zmienuje sa o tom aj spravodajca nás veľmi zamestnáva bod číslo 10, kde sa hovorí o tom, že nie je tu dôkazov o tom, že tie rozdiely, ako vlastne k ním došlo e, v roku 2009, a to je vážny problém. Keď si porovnáme toto s bodom 17, kde sa hovorí, že iba 19 členských štátov uviedlo správa tie základné ukazovatele. Potom je tu otázka. Ale samozrejme nechcem znižovať hodnotu tejto správy, ktorá je predložená, ale otázka je, nedalo by sa proste vytvoriť nejaký taký obraz, e, ktorý by povedal, či sa uberáme dobrou alebo nedostatočne dobrou cestou. A pokiaľ ide o pána Rozbachera, pokiaľ ide, a, a rakúske regióny, teda pán Rozbacher povedal, že niektoré sú tie regióny konkurencieschopné, iné nie. Hej, hovoríme o Rakúsku, nie v rámci celej EÚ. Takže tie regióny, ktoré nie sú konkurencieschopné, nejak sa dostávajú do stretu s tými konkurencieschopnými. Ak áno, potom ako? Ďakujem pekne. Poprosíme pána Mikolášika stručne reagovať. Ďakujem za slovo, pani predsednička obmedzím sa na to, že by som poďakoval všetkým kolegom za ich e, pripomienky a vyjadrenia a inšpirujúce myšlienky a žiaľ nemám dosť času na to, aby som zachádzal do jednotlivých odpovedí, ale chcem povedať takto, že všimol som si, že niektoré členské štáty, e, proste uviedol som, že zaostávajú ale odvtedy už vlastne sa im darí lepšie. Napríklad u nás na Slovensku e, po zmene vlády došlo tiež k zmenám. Tej novej vláde sa darí oveľa lepšie a aj z hľadiska tých disciplín, ktoré sa týkajú využívania, využívania prostriedkov a fondov na regionálnu politiku. Ináč samozrejme je to aj aspekt metodiky a metodológie, ktorá sa tu uplatňuje a môžem konštatovať, že niektoré členské štáty napríklad e, vyplnili tieto e, dotazníky v inej dobe, iná, teda inokedy než ďalšie štáty, takže niektoré veci potom troška ťažko porovnávať. Samozrejme, do budúcna by som chcel povedať, že vlastne členské štáty tak či tak budú mať možnosť implementovať rôzne fondy, vlastne až do roku 2015 to je, ešte aj dva roky po ukončení tohoto programu do 2013, čiže ešte to bude dobiehať ďalšie dva roky. Ale môžeme konštatovať, že vlastne do roku 2015 mnohé členské štáty predložia oveľa lepšie výsledky a potom aspoň zatiaľ môžeme konštatovať tento fakt a rád by som vás vyzval, aby ste debatovali so mnou, respektíve aby ste predložili samostatné pozmeňovacie návrhy a verím, že nakoniec sa nám podarí vypracovať kvalitnú správu. Ďakujem. Pán Johannes e, Rozbacher, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel som sa len poďakovať za to, že som mal možnosť že som mal možnosť vystúpiť a približiť vám niekoľko vecí. Myslím si, že tá téma, e, kedy, aké typy správ majú byť prekladané, to je na dlhú diskusiu, som k dispozícii aj mimo v koridoroch, alebo, alebo pán Ubermajer, aj na vašu otázku môžem dať odpoveď, ale trvalo by to troška. Takže rád sa dám k dispozícii, ale nechcem teraz narušiť nejakým spôsobom váš program rokovania. You, but... Ďakujem pekne. Som si istá, že pán Rozbacher je pripravený na ďalšiu diskusiu, treba aj z Viedne. Ak teda chce, sa chcete dozvedieť viac o správnej praxi, tak nech sa páči ho kontaktovať. Ďakujem ešte raz všetkým, ďakujem aj pánovi Mikolášikovi. Chcem ešte raz povedať, 3. február 18.00 je termín, do keď sa prekladajú pozmeňujúce návrhy. Ďalej pristúpime k správe pána Vlasáka. Máme na to asi 20 minút, takže poprosím, aby sme sa všetci vyjadrovali čo najstručnejšie. Nech sa páči. Pani predsedkynie. Vážená pani predsednička, dámy a páni, už e, v prvom rade by som chcel oceniť pani Teres Šances Schmidt, ktorá v gešnom výbore, pre výbore, vo výbore pre kultúru má na starosti túto správu. Chcel by som zároveň poďakovať za spoluprácu pani poslankyne Smolkovej, s ktorou sme boli v kontakte aj ako aj ďalším, ktorí mi poskytli pomoc pri príprave správy. Chcel by som vás informovať, že toto stanovisko vzniklo na základe konzultácií s partnermi z miestnych a regionálnych samozpráv Predovšetkým sme vychádzali spr- zo správy z výborov regionov, ktorý prerokoval túto správu na jeseň a túto správu mala e, e na starosti starostka Kovalčekova zo Severnej Moravy. Využili sme odpovede miesta obcí, e, ktoré sme získali v rámci konzultácií k zelenej knihe. Vo svojom stanovisku, ktorý ste, ktorý, s ktorým ste sa mohli zoznámiť, a predpokladám, že ho máte so sebou, e, chcem zdôrazniť iba niektoré veci. Poprvé, zo strany Európskej komisie by sme mali analyzovať, aké výsledky doterajšia alokácie z európskych fondov do oblasti e, kultúra tvor, e, tvorivých odvetví e, to prináša s tým, aby sme mohli rozprave zohľadniť túto oblasť ako zdroj možného ďalšieho rastu. Po druhé, treba viac e, zapojiť súkromný kapitál a podporovať e, par- projekty PPP v tejto oblasti tak, aby investície v tejto oblasti boli z dlhodobého hľadiska udržateľné a nemali iba absorpčnú povahu. Bol by zároveň rád, keby ste podporili môj postoj, pokiaľ ide o ďalšiu tvorbu tejto politiky pretože, ako viete, zelená kniha je iba začiatkom politického rozhodovacieho procesu. Som presvedčený, že v tejto oblasti by sme nemali ísť cestou rigidnej regulácie, ale skôr cestou e, otvornej metódy koordinácie, na ktorej sa zúčastnia miestne a regionálne orgány. Záverom by som chcel Eh, oznámiť podania aj niekoľkých eh, vlastných pozmenujúcich návrhov k tomu textu, ktorý máte pred sebou, pretože, ako viete, aj tento postup použil pán eh, kolega Mikolášek. Sme obmedzení rozsahom stanoviska a to nám umožňuje doplniť ďalšie dôležité aspekty. Poprvé, alebo prvý návrh sa týka oceňovania ocenenia e, e, vzniku iniciatív Digitálna agenda pre Európu a zdôrazňovanie významu informačných a komunikačných technológií pre rozvoj kultúrnych a kreatívnych odvetví. Práve podpora využívania nových technológií, napríklad digitalizácia zbierok môže byť veľmi nápomocná pre tento sektor. Druhý návrh sa týka e, vyzdvihnutia významu európskych e, miest kultúry ako vynikajúcemu príz, príkladu európskej aktivity, ktorá umožňuje revitaliz- revitalizovať e, mesta, zvyšiť ich atraktivitu a zároveň e, spoločne využívať príklady osvedčených postupov medzi členskými štátmi. A dru- tretí, posledný pozmeňujúci návrh, ktorý tu chcem spomenúť, sa týka partnerstiev obcí a miest, tzv. twinningu tu som naopak presvedčený, že Európska komisia by mohla urobiť viac. A preto by som ju chcel vyzvať, aby v spolupráci s, so Združeniami miestnych samozpráv a regionálnych samozpráv hľadala cestu, ako ďalej rozvie tento inštitút z vlastnej praxe primátora, totiž viem, aký veľký potenciál pre hospodárskú spoluprácu v oblasti twinningu e, má kultúrna výmena. Dámy a páni, toľko moje stručné pripomienky k správe a budem sa tešiť na vaše poznámky a prípadne podklady pre pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz poprosíme za tieňového, ako tieňový predstaviteľ pán Kali. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Samozrejme, toto je tiež veľmi dôležitá téma a myslím, že je dobré, že sa venuje pozornosť kultúre, kultúre alebo aj tvoríme priemyslu. A mnohí ľudia nakoniec e, ani nepoznajú, že vlastne tam je príspevok na úrovni 2,6 HDP. A napriek tomu to teda e, mnohí ľudia nevidia, že vlastne kultúrny a kreatívny priemysel je, alebo je naozaj veľmi výrazne podporovaný. Samozrejme, že aspekt cestovného ruchu sa od toho odvíja. A to treba taktiež náležite uznať a oceniť. Štruktúrálne fondy sa používajú aj na rozvoj niektorej infraštruktúry, ktorá je potrebná pre uvedené priemyselné odvetia, napríklad e, kultúrne domy, sály a tak ďalej. Takže musíme sa zamerať aj na tento aspekt stratégie EU 2020 a chceme vlastne širokopásmový rýchly internet sprístupniť na širokej báze. Pretože kultúrny a kreatívny priemysel vlastne má tú slobodu, že sa môže nachádzať kdekoľvek a preto je dôležité, aby mal k dispozícii patričnú technológiu. Hudba, divadlo, to sa dá robiť hoci kde pomaly. Takže treba toto počiarknúť z hľadiska významu jednak zo sociálneho aspektu, ale ide tu aj o ekonomický prínos, ktorý tieto odvetia vlastne so sebou prinášajú je tu ešte jedna ďalšia vec. Musíme vytvoriť také finančné nástroje, ktoré vlastne by boli k dispozícii týmto odvetviam. Treba samozrejme, aby predložili kvalitné podnikateľské plány, aby sa mohli zapojiť aj banky a tak ďalej. A ide o to, aby sme zaangažovali aj partnerov. Preto E, ruka v ruke s tým ide aj nedávne rozhodnutie, ktoré sa týka takejto kultúrnej produkcie a poskytovanie požičiek. Od toho chcem povedať ešte raz, od toho sa odvíja, alebo môže odvíjať e, značný rozmach e, tohoto odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu a je to na podporu a prospech kultúrnej rôznorodosti a rozvoja kultúrneho aspektu v Európe. Či už ide o izolované regióny alebo veľké mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne, Šom. Želá si ešte niekto prehovoriť v mene tieňových predstaviteľov? Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ak dovolíte niekoľko slov Nebudem príliš dlho e, o tom e, hovoriť. Naša skupina e, podporila zohľadnenie kultúrnych a tvorivých odvetví v stratégii regionálneho rozvoja. Je veľmi dôležité, že dnes o tom hovoríme v Európskom parlamente. Tiež by sme chceli povedať pánovi spravodajcovi, že jednotlivé body, ktoré tu nastoluje, sú relevantné, zaslúžia si podporu Nemáme žiadne námietky, výhrady, len e, niekoľko doplnení e, surovinou e, hospodárskeho rozvoja je kultúrna rozmanitosť Európy a v súčasnosti kultúra viacerých regiónov prežíva ťažko, ťažké obdobie, hrozí jej zanik. A myslím si, že v správe to treba viac dorazniť ak totiž stratíme časť celoeurópskeho bohatstva v porovnaní s so ostatnými e, vyspelými kontinentmi, e, ak e, stratíme rozmanitosť kultúry, čo je palivom nášho rozvoja, to bude veľmi zlé. Nemôžeme zároveň e, rozvíjať takéto e, kultúrne e, odvetvia a neurobiť niečo pre kultúru. Takže budem mať aj my pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Nie som pani Smolková, ale tá ma požiadala, aby som v jej mene spomenula jej pripomienky. Je veľmi chora, leží v nemocnice, preto nemôže byť prítomná pani Smolková. Ďakujem za návrh e, E, je veľmi rada, že Zelená kniha naozaj vníma kultúru a kreatívne odvetvia ako nástroj eh, regionálneho rozvoja. Eh, bolo by dobre zabezpečiť aj eh, zamestnanosť v jednotlivých regiónoch a aj vylepšiť schopnosť týchto regiónov. Požaduje, aby sme sa viac venovali otázke financovania poukazuje na to, že ide o jeden z najväčších problémov podnikania v tejto oblasti, e, pokiaľ ide o využitie finančných nástrojov a e, jednoznačne poukazuje na to, že popri podpore e, verejných prostriedkov treba získať aj súkromný kapitál a posúdiť, do akej miery by mohli byť použité prostriedky EIB v tejto oblasti a chceli by predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ale v zásade e, podporuje to, čo navrhuje pán e, spravodajca. Ďakujem. Marie Teresa Sanchez-Smith. Ďakujem pekne za slovo. a ja by som chcela poďakovať spravodajcovi za tento text, ktorý, myslím si, je v súlade s návrhom, ktorý mám ja vo svojom texte e, v rámci výboru pre kultúru. Treba mať na pamäti udržateľnosť tohoto vývoja a ten kultúrny rozmer. A samozrejme aj to, do akej miery sa týmto prispieva k rozvoju a šíreniu európskej identity. Je to v záujme šírenia kultúry a prekonávania mentálnych bariér. A tým sa vlastne zvyšuje aj atraktivita našich území a inovácia je súčasťou tohoto procesu, ako aj digitalizácia, o tom sa tiež hovorilo, i vlastne to vedie k vytváraniu nových pracovných príležitostí. A toto je tiež jedna z úloh koheznej politiky. A má sa využívať aj extenzívne. A nakoniec v tomto majú svoju úlohu aj miestne orgány, ktoré majú podporovať rozvoj tejto koheznej politiky, čiže na regionálnej aj lokálnej úrovni treba podporovať tento typ priemyslu. Pokiaľ ide o prístup k regionálnym fondom, často sa to spomína ako určitý problém, aj v súvislosti s kultúrnym e, kreatívnym priemyslom. Mm, áno, tam je to dosť ťažké aj vzhľadu na charakter tohto podnikania. Takže to som chcela povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Peter Ziman má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte raz ďakujem pánovi Vlasákovi za túto eh, komplexnú správu. Mal by som eh, jeden podnet na doplnenie, malý. Keď hovoríme o kreatívnych odvetviach, kultúra je len istý výsek, ale podľa bežnej diskus- teda definície kreatívne odvetvie siaha oveľa ďalej. A keď hovoríme o ustanovizniach alebo o inštitúciách kultúry. V bode 2 e, vyzdvihuje špeciálne tieto inštitúcie aj pán Vlasák ako spravodajca. a Mali by sme e, tam dať aj ustanovizne alebo inštitúcie, ktoré prispievajú k e, vzdelávaniu v rámci kreatívnych odvetví. Mali by sme to vyzvihnúť. Napríklad sú kreatívne centrá v mnohých krajinách, ktorých ťažiskovou činnosťou je kultúra, ale takisto napríklad aj webový dizajn, sú tam právnici, ktorí sa špecializujú na oblasť mediálneho sveta a takéto inštitúcie sú po celej Európe a takisto aj nové centra, startup centra, ktoré sa venujú takémuto vzdelávaniu. Infraštruktúra, ktorá má podporovať e, kultúrne odvetvie, ktoré pokiaľ ide o tvorbu hodnot, je podstatnejšia a lepšie zastúpená ako automobilový priemysel, tak to je dôležité. Michael Teurer, please. Michael Teurer, Ďakujem pekne, pani predsedníčka, drahé kolegyne, kolegovia. Chcel by som za ALDE eh, prezentovať niekoľko pripomienok. Najskôr Zelená kniha. Tam je nadpis eh, Kultúrne a kreatívne odvetvie. Alebo teda ide odvetvové aspekty. A chcem už vopred preznamenať, že nositelia kultúry v Európe sú často činy aj z pohľadu nejakého dedičného nároku, alebo teda z dôvodu istého isté odmeny alebo isté pocty. Čo potrebuje kultúra? Tu je veľký spor. Otázka, či kultúra bez verejného, verejnej podpory je vôbec možná, či je to skutočná kultúra, ktorá žije bez verejnej podpory. Nechcel by som vstúpiť do takejto diskusie, ale chcel by som počiarknúť, že komisia spravila dobre, že to obmedzila na kultúrne a kreatívne odvetvia. A tu vzniká otázka, akú úlohu plní verejná podpora, verejné financovanie a to aj z úrovne EÚ. A tu si myslím, že pokiaľ ide o ten verejný účel, to by malo byť jasne zadefinované a aj ohraničené. Vidím e, takéto, takýto verejný účel, že napríklad je umožnené dodatočné e, financovanie, alebo že sú odstraňované nejaké prekážky, pre vstup na trh. Tu vidím úlohu pre Európsku úniu. Takisto sú tu e, projekty, ktoré kolega Simon nespomínal, ale my sme boli napríklad v Mannheime, sme vycestovali spolu s výborom Regi, kde došlo k vybudovaniu Akadémie POP a to je dieťa, ktoré je z veľkej časti aj kolega, kolegu Simona, tak povediac. Takisto aj štruktúrne fondy sú podľa mňa zmysluplné z tohto ohľadu ale na čo kladiem dôraz, a je to pre nás dôležité ako pre frakciu, aby išlo o dotácie obmedzené na EÚ, tak aby boli poskytnuté dodatočné prostriedky, aby bol umožnený vstup niektorých nových členov na trh a aby si nemyslelo aj odvetvie, že sa stane trvalým príjimateľom takýchto dotácií. Takto je nastavená a vypracovaná aj tá zelená kniha a ja za ALDE vítam výslovne nasmerovanie tejto knihy. Ďakujem veľmi pekne. Oldřich, želáte si vyjadriť sa k tomu? V krátkosti, iste netrvám na tom. Áno, rád by som len poďakoval za tieto pripomienky, robil som si poznámky a pokúsim sa reagovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne, vážení kolegovia. Termín na predkladanie návrh pozmeňovacích návrhov je 18.00.3.2. Teraz budeme pokračovať ďalšou témou, je to jednotný trh pre podniky a rast. Spravodajkynia pani Sofii, okon, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Tento materiál, ktorý máte pred sebou, tento návrh, je vlastne pre výbor IMCO a tam vlastne budú tri správy vypracované. Jedna sa týka vnútorného trhu, jednotného trhu pre podniky a rast, ďalej pre Európanov a ten tretí pre riadenie, spravovanie a partnerstvo v rámci jednotného trhu. Takže pokiaľ je konkrétne tento návrh, e, ja ho pokladám za veľmi dôležitý v tom zmysle, aby e, regionálna politika mohla napredovať. Vlastne dnes jednotný trh je vlastne jadrom e, budovania Európy a v súčasnosti Európska komisia navrhuje ísť o krok ďalej v tom zmysle, aby ten jednotný trh bol tu pre občanov, ale aj pre podniky. Je tu nadviazanie a previazanie aj na iné politiky EÚ, hlavne na e, aspekt vnútorného trhu je dôležité, aby bolo počuť hlas Európy a aby bolo počuť aj hlas tohto výboru. V tomto zmysle toho môžeme pripojiť k správe INKO. Hovorím, je tu navzájom komplementárnosť týchto politík a prispievajú k tomu, aby Európa bola silnejšia, aby tu vládla silnejšia kohézia a aby sa zvýšila konkurencieschopnosť. Takže ja viem, existujú určité obmedzenia, určité limity a vlastne to súvisí s tými troma správami, ktoré sú predložené a prejednávajú sa v rámci výboru IMCO. Čiže zdôrazňujeme význam jednotného trhu pre podniky a rast. Toto má význam pre regionálnu politiku značný. A pokiaľ ide o tie ďalšie dva, e, ďalšie dve správy, čo sa týka Európanov a e, e, riadenia a správy vecí verejných, to je možno menej výrazné z hľadiska aspektu regionálneho rozvoja, než jednotný trh pre podniky a rast. Čiže preto sa chceme sústrediť na to, čo je pre nás hlavne dôležité. A vlastne chceme uvítať kroky komisie aj v tom zmysle, že vlastne výbor e, REGI je takto do prípravy uvedeného e, predpisu zaangažovaný. Je tu aj ďalší aspekt, na ktorý sa chcem sústrediť a chcem teda pripomenúť úlohu regionálnej politiky aj pre vnútorný trh a jednotný trh. Je tu potreba budovania infraštruktúry napríklad a nech už je akékoľvek, alebo kdekoľvek to miesto, kde vlastne sa podniká. Proste ten prístup na trh má existovať za rovnakých podmienok. Sociálna kohézia tu môže byť, ale má tu byť aj te územná kohézia a toto komisár Hahn veľmi jasne vo svojej správe vyjadruje. Okrem toho je tu aj aspekt podporu smerom k modernizácii jednotného trhu aj z hľadiska podnikov. A toto je veľmi dôležité pri programovaní regionálnej politiky v súčasnosti, a jednou z základných myšlienok je, aby sme mali, povedzme, e, e, aby sme zohľadňovali aspekt hraníc viditeľných a neviditeľných, pokiaľ ide o spoluprácu. Čiže hľadáme riešenia v tejto sfére a pokiaľ ide aj o samotný ten e, zákon o jednotnom trhu, dovolte mi zmieniť sa o niektorých aspektoch inovatívny aspekt, financie, regionálna politika, toto povedzme by mohlo byť jedným riešením. Potom sú tu aspekty projektov a prečo by sme nemohli ísť ešte ďalej z hľadiska financovania, aby sme mohli dohĺbky viac prepracovať eh, aj aspekt infraštruktúry a dopravy. Ďalším podnetom a návrhom by mohlo byť niečo, čo sa zameriava na transpozíciu smerníc. Tu musíme zohľadniť aspekt toho povinného prístupu samozrejme. a transpozícia jednoznačne je nutná. A aspekt územnej spolupráce je rovnako dôležitý a s pani Teres Sančen Šmitovou vlastne spolupracujeme a vidno e, tú spoluprácu aj touto cestou. Čiže sú tu tri možné riešenia, ktoré sa vlastne navrhujú a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme o nich spoločne diskutovali. To by vlastne bol ten návrh e, stanoviska. A pokiaľ ide o časový harmonogram, možno by sa dal určiť nejaký dátum na prekladanie pozmeňovacích návrhov, pani predsednička. Myslím, že by to malo byť nejak 20. februára. Hm? Máme tu dva harmonogramy. Ešte teda, kto si ešte želá prehovoriť? Ďakujem pekne. Som tieňovou spravodajkyňou e, v tomto výbore, ako aj v výbore pre vnútorný trh. Chcem sa poďakovať spravodajkyni, sú to veľmi dobré návrhy, ale je tu niekoľko bodov, kde sa domnievam, že regionálny výbor by eh, mal tú gestorskú zodpovednosť a preto by sme sa mali venovať takýmto návrhom a tým smerom aj budú predkladané pozmeňovacie návrhy. Chcem vás napríklad poprosiť, aby otázku eh, verejné eh, zákazky alebo zadávanie by sme mali riešiť Komisia už avizovala, že v tejto oblasti sa chystá spraviť isté vyhodnotenie a opiera sa o správu, teraz mi nenapadne meno koho, e, ktorú urobil kolega, pokiaľ ide o verejné, zadávanie verejnej zakázky. A štvrtok e, má výjsť aj zelená kniha o týchto veciach a preto chcem, aby sme sa jasne vyjadrili v tejto veci, že tento výbor očakáva, že zadávanie alebo v oblasti zadávaní bude e, väčšia flexibilita a takisto k väčšiemu priestoru a zjednodušeniu. To je jedna vec, keď sa domnievam, že by sme mali každopádne... Pán Flašer, teraz som si spomenula, to je autor správy. Ospravedlňujem sa, e, že... Pardon, pán Vlasák, nie Flašak. Mali by sme sa tomu venovať, e, lebo komisia e, z toho vyvedie isté dôsledky a predpokladá takéto hodnotenie a potom dáva zmysel, aby bola táto správa spomenutá. To je jedna vec. E, ďalšia vec, ktorú by som ešte rada mala zohľadnenú v tejto správe, a to je oblasť posilnenej spolupráce. Keď si e, pozrieme Lisabonskú zmluvu, tak Lisabonská zmluva hovorí o regionálnych a komunálnych zoskupeniach a orgánoch a tie sú posilnené, pokiaľ ide o ich práva. Pokiaľ ide o správu veci verejných, e, tam spomína komisia, že ide aj o konzultácie posilnené s týmito spoločenstvami, komunami. V 48. sa mi zdá veľmi zvláštne, e, že e, takéto územné celky e, sú spomenuté v tej celej rade tých aktérov ako poslední. A mali by sme my povedať, že predpokladáme, očakávame, že konzultácia a zapojenie takýchto komunálnych a regionálnych orgánov bude v budúcnosti posilnená a bude fungovať lepšie, a že takisto aj posilnené práva výboru pre regióny bude, budú zohľadené. To sú v konečnom dôsledku tie prvky, ktoré musia realizovať legislatívu a preto je nevyhnutné, aby boli zapojení do procesu tvorby legislatívy. Ďalej by som bola privítala zmienku o balíčku opatrení, pokiaľ ide o služby v verejnom záujme. Bod 25, pán Bandie, tam sa hovorí o balíčku opatrení, ktorý je avizovaný na rok 2011. A úplne posledná vec, a to by už naozaj bolo posledné, systém IMI opäť sa používa ako dobrý príklad, je vyzvihnutý, pokiaľ ide o europeizáciu tejto správy. Je to podľa mňa snaha, ktorá je sporná je to takýto prvý pokus, prvá snaha a mali by sme ju posúdiť, mali by sme sa pozrieť, e, do akej miery úspeje skôr, ako ju presunieme na iné oblasti. Ospravedlňujem sa, máme štyroch spravodajcov, takže socialisti, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, na začiatku niekoľko všeobecných e, poznámok zákona o jednotnom trhu úvod tohto text naozaj znie veľmi e, sľubne. Bohužiaľ, komisie neskôr e, e, nedokázala predložiť nejaké politické myšlienky alebo usmernenia. Všetky predpoklady sú označené ako za potrebné, ale chýba tu nejaké spojivko. A čiže ide o zoznam toho, čo si žiada komisia bez e, toho, aby to bolo podporené konkrétnymi e, opatreniami. Napríklad e, najprv sa hovorí o podnikoch, ale v druhej kapitole hovorí sa o spotrebiteľoch. K tomu by som chcel spomenúť, že komisia sama hovorí, že srdcom jednotného trhu sú občania Európskej únie Hm, treba uznať, že e, komisia neprekladá žiadne námety, pokiaľ ide e, e, hodnotenie sociálnych dopadov pri jednotnom trhu toľko ku všeobecným poznámkom a teraz konkrétne stanovisko. Chcel by som poďakovať pani Akonite za toto stanovisko. Je to naozaj veľmi dobrý návrh a obsahuje veľa rozumných vecí E, e, nesie to pečiatku e, výboru regí. Napriek tomu si prajeme niektoré zmeny, ktoré by sme chceli predložiť vo forme pozmeňujúcich návrhov. Spomeniem poprvé, vítame návrhy komisie vo všeobecnosti. Ale ako som povedala, ako som spomenula, po, podľa nás nie sú postačujúce. Napríklad ľutujeme, že návrh komisie nie obsahuje ustanovenia o hodnotení sociálnych dopadov, čo považujeme za potrebné. K štvrtému bodu e, tam sa hovorí o tom, že vnútorný trh je potrebný pre regióny. Myslím si, že treba zdôrazniť viac, akým spôsobom aj regióny sú dôležité pre e, e, vnútorný jednotný trh Myslím si, že tento vzťah je vzájomný. Takisto ako je komisia v zákone trhu hovorí, že regionálna e, e, politika je nevyhnutná pre rozvoj vnútorného trhu. Myslím si, že mohli by sme jasnejšie povedať, akú hodnotu majú regióny a ich rozvoj z hľadiska vnútorného trhu. K bodu 7 stanoviska v prípade E, princípov plánovaných stimulov alebo podmienok. Je tu e, e, veľmi správne, čo hovorí pani Okoní. Podľa mňa i otázka znie, či sa to nedá nejakým spôsobom zneužiť. Ale nie som si celkom istá, či v prípade tejto problematike treba či tejto problematike treba sa venovať v stanovisku alebo vo všeobecnosti. E, je to stanovisko e, vyvažené a e, vzhľadom na nedostatok e, času pani kolegyňa odvedla naozaj vynikajúcu prácu. Mikael, chceš sa vydriť? Takže Oldřich, nech sa páči. Pani predsednička, dámy a páni, a ja by som chcel oceniť túto správu. Dovolte niekoľko stručných poznámok. E, prvom rade by som chcel zdôrazniť, že dominantnú úlohu v tomto procese naozaj zohrávajú miestne a regionálne samozprávy. Ich úloha je nezastupiteľná a tu e, s vami súhlasím, že nemôžeme od nich hovoríš vynikajúcou rečou, ale nemáme tlmočenie, alebo sa milím. Chcel by som zdôrazniť úlohu regionálnych a miestnych samozpráv ktorá je veľmi dôležitá. Na druhej strane rád by som povedal, že z praktického hľadiska poznáme e, e, aj problémy. Napríklad je to otázka infraštruktúry a tu treba hľadať e, rovnováhu medzi zaisteniem požiadavek životného prostredia a budovaním novej infraštruktúry. Ďakujem pekne, pán Angorakis. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani predsednička. Naozaj, e, v prípade, že ide uh, E, e, treba zohľadňovať požiadavky e, nového jednotného trhu. A túto výsledky sú naozaj katastrofálne. Žijeme v období, keď existuje 20 miliónov nezamestnaných, keď sa spochybňuje Európska únie, sa hovorí o nejakých mechanizmoch podpory tejto únie. A chceme to minimálne prehlbiť a posilniť. Pani predsednička, regióny Európskej únie sú v zúfalom eh, stave práve kvôli jednotnému trhu. A preto treba eh, posilniť ich význam. Existuje štúdia eh, o tom, že rok po jednotného trhu hm, to spôsobilo problémy, ktoré nik nevedel mm, predpovedať. Dospeli sme k e, e, e, situácii, keď maďarské predsedníctvo predkladá svoje programy a v podstate sedí za volantom veľký podnik, ako je Volkswagen. Tento všetko riadi. Myslím si, že programy súdržnosti existovali na to, aby zabezpečili e, vyváženosť rovnováhu. Mali by sme zaujať e, kritický postoj, nechávať všetko na vnútorný trh. Ďakujem veľmi pekne, Marie-Thérèse Sanchez-Smith. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokúsim sa byť stručná. V prvom rade ďakujem kolegom za e, toto stanovisko, ktoré vyzduhuje význam e, územnej spolupráce na z hľadiska prehlbenia jednotného trhu hraničné e, oblasti častokrát sú fragmentované, majú nedostatky z hľadiska e, konkurencie schopnosti a to pre rôzne administratívne prekážky. To znamená, že cezhraničná spolupráca v tomto smere je veľmi dôležitá a práve e, v pohraničných oblastiach by sme mohli prehlbiť jednotný trh v prípade, e, že územná spolupráca umožní nám prekonať e, prekažky branice občanom, mať lepší osov z hospodárskeho rozvoja. A samozrejme, že treba mať dostatočný rozpočet pre územnú spoluprácu. Regionálna politika predstavuje investičnú politiku, nie politiku poskytovania pomoci. A musíme e, zabezpečiť, aby sa neprobili e, rozdiely z hľadiska schopnosti. Je veľmi dobré, že regionálny výbor reaguje na potreby posilnenia a prehlbenia jednotného trhu E, pokiaľ ide o územný e, rozmer. Myslím si, že mali by sme ešte viac e, zdôrazniť tento nástroj, povedať, aký, na, aké nástroje treba uplatniť. Myslím si, že v jednotlivých bodoch to by malo byť jednoznačnejšie sformulované alebo pokiaľ ide o cezhraničné hospodárske aktivity, musíme jasne povedať, že chceme podporiť podniky na všetkých stranách hranicí. Myslím si, že je dobré, že e, e, požadujeme diskusiu aj o e, tom, aby sme viac vypichli nejaké ďalšie medzi kategórie, aby sme zabezpečili konvergenciu v oblasti schopnosti. Myslím si, že zajtra by sme mohli hovoriť taktiež aj o, o úprave cez e, e, hraničných aktivít. Myslím si, že mali by sme e, poskytnúť dobrú podporu A dovolte teraz poslednú poznámku. Európa sa stále viac dostáva od základov ku specializácii. To znamená, že jednotlivé regióny sa specializujú či už na tom, automobilový princíp, výrobu alebo biotechnológie, alebo dochádza dokonca aj z hlukovania jednotlivých aktivít. A možno, že e, treba sa s tým stotožniť. E, výsledkom regionálnej politiky môže byť aj špecializácia. Obávam sa, že veľké investície do regionálnej politiky, napríklad aj v Grécku, E, nevždy vedú k tomu, aby jednotlivé e, regióny sa viac e, integrovali. A toto treba mať na zreteli, aby sa nestalo, že niektoré regióny sa nám budú vzdialovať. Treba postupovať tak, aby sme zabezpečili lepšiu integráciu a to za použitie viacerých nástrojov, ktoré sú k dispozícii sociálne, ekonomické, ekologické, to treba robiť optimálnym spôsobom. A to sa tak doteraz nestalo. Pani Maconi, ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Rada by som uvítala tento návrh stanoviska, ktorý je predložený. Myslím, že prichádza s dobrými podnetmi a návrhmi a Ide o to, že sa prekladajú aj na relevantnom výbore a kladie nám viacero otázok, teda týmto by sa náš výbor mal venovať z hľadiska budúceho vývoja koheznej politiky i regionálnej politiky. Teší ma aj to, že vlastne prišli podnety aj od tieňových predstaviteľov, že vlastne vnútorný trh by mal predovšetkým zohľadniť to, že jadrom záujmu tohto trhu sú občania. A nakoniec o tom sme už diskutovali aj na našom výbore, ktorý, ktorému predsedám. A teda Nakoniec to nie je len výbor IMKO, ale aj výbor pre petície, ktorý hľadie na záujmy občanov. Aj tam sa o tomto hovorí. Čiže treba hľadať garancie aj pre spotrebiteľov. Tu sa to viac menej nespomína v tomto stanovisku, ale to nie je hlavné zameranie vlastne toho stanoviska, ale Jednoznačne tu ide o vytvorenie koheznej regionálnej politiky a tá sa vlastne snaží prekonávať určité rozdiely a nerovnováhu, nevyváženosť medzi regiónmi. A to je všetko v záujme našich občanov. Súhlasím aj s, referen- s referenciou ohľadne tých podmienok alebo podmienenosti v určitom zmysle ale e, treba k niektorým týmto aspektom pristupovať aj s patričnou dávkou opatrnosti. Proste nestačí sa len tak vrhnúť e, do debaty. E, hovoríme nakoniec aj o tom, že regionálna politika súvisí aj s investíciami, a čo je aspekt existenciálny, si môžeme tiež položiť túto otázku. Isté, e, to, o čom tu hovoríme, to nemusí byť vnímané a je to nakoniec úplne iné než priama pomoc. Čiže to je všetko. Ďakujem. Slova Michal Tojra. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen, ich... Pani predsednička, drahí kolegovia, e, najskôr som sa neprihlásil, ale potom v priebehu diskusie som získal dojem, že je potrebné, aby sme na úrovni výboru e, pre regionálny rozvoj v súvislosti s touto témou si objasnili termíny alebo aj niektoré stanoviská jasne vymedzili. Keď sa tu hovorí o trhu ako pôvodcovi problémov, tak potom sa tu natiskajú úplne principiálne otázky. Podľa mňa, keď e, sa pozriem na regionálny rozvoj v Európe, tak e, sa ocitáme uprostred diskusie o hospodárskych nerovnováhach, ktoré vedú k nutiam a tenziám v eurozóne, ktoré vedú k nerovnováhám medzi jednotlivými členskými štátmi. A musím konštatovať, že regióny zaostávajú hospodársky, tie teda, v rámci ktorej konkurenceschopnosť a ktoré teda majú, ktoré vnímajú kriticky nejakým spôsobom podiel kultúry a kultúrnych odvetví. A tá napínavá otázka z môjho pohľadu je nasledovná. Či sa naozaj domnievame, že vo svete, v rámci ktorého dochádza k nárastu populácie a kde, je obmedzené, kde sú obmedzené zdroje, či je naša situácia lepšia, či zvyšujeme blaho, a regionálnu a územnú súdržnosť takým spôsobom, že sa odkloníme od trhu a od konkurencieschopnosti. Ja si dovolím o tom pochybovať, pretože nie je to tak dávno, čo ešte boli iné systémy hospodárske, ktoré mali veľké ťažkosti dosiahnuť e, masový stupeň blaha. Možno som nesprávne pochopil kolegu, ktorý sa predo mnou kriticky vyjadril na účet trhu ale domnievam sa, že e, by sme nemali ísť do nejakých nesprávnych oblastí, pretože sa ukazuje, že vnútorný trh a zavedenie vnútorného trhu viedlo k zvýšeniu blaha populácie v rámci e, celej Európy. Samozrejme, niektoré regióny neboli na tom tak dobré ako ostatné. Tie regióny, ktoré boli schopnejšie, tým sa darilo lepšie. Toto sa nedá obmedziť len na jednotlivé krajiny. E, objavuje sa to aj e, v hospodársky vyspelých krajinách. Sú tam teda regióny, ktoré neboli až tak úspešné. A teraz tu vzniká otázka, aká je úloha regionálnej politiky. A tu som vďačný pani Okony, spravodajkyni, pretože jej e, stanovisko ide správnym smerom a má správny cieľ. Cieľom regionálnej politiky bolo, a toto práve ešte potvrdila aj kolegyňa Maconi, aby sme s pomoci spravili seba pomoc, aby sme podporili investície do infraštruktúry, do inštitúcií vzdelávania, tak aby sme im umožnili zúčastňovať sa na trhu. Čiže regionálna politika je politikou reformy trhu, a ktorá zvyšuje konkurencieschopnosť a ako náhle ju pochopíme takto, tak tým odvedieme dôležitý príspevok aj k vnútornému trhu. Ale diskusia, ktorá tu prebieha ma utvrdzuje v tom, že by bolo zmysluplné, pani predsedníčka, aby sme aj tu na tejto úrovni viedli diskusiu, možno s Máriom Montim alebo s komisárom zodpovedným za vnútorný trh, aby sme spolu s ním prediskutovali tieto otázky, aby tie body, ktoré my vnímame ako kritické z pohľadu regionálneho rozvoja, aby sme ich oslovili, aby sme sa o nich bavili, ale aj na druhej strane, aby sme si vypočuli argumenty priamo a nesprostredkovanie zo strany komisie. A takýto niečo chcem E, dať ako principiálny príspevok z mojej strany do tejto diskusie. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. François Fanzi. Ďakujem, pani predsednička. Naozaj je to veľmi zaujímavá správa a myslím si, že je správne, že o nej e, uvažujeme, že o nej rokujeme. Naozaj e, jednotný trh dynamizuje ekonomiku a zvyšuje potenciál e, na vylepšenie e, životných podmienok, ale jednotný trh samozrejme neobsahuje e, vyvážené prvky, ktoré sú potrebné pre spoločnosť. V materiáloch komisie máme kapitál o posilnení solidarity v jednotnom trhu. Samozrejme, solidarita predstavuje vec, ktorú nesmeme prehľadnúť ak sa budeme e, vyvieť iba na základe e, hospodárskej súťaže, tým posilníme bohatšie regióny na úkor e, menej konkurencieschopných. To znamená, že potrebujeme vyvaženejší systém a v správe komisie. Myslím si, že toto je práve tá slabá stránka. A je škoda, že sa to nezapracovalo do tejto správy. Bolo by dobré, ak by to tam bolo. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, pani, ako nie chcete e, sa k tomu nejakým spôsobom viedriť. Iba by som chcela povedať, že som si vypočula všetky tieto poznámky e, a to veľmi pozorne. E, beriem to na vedomie a budem sa snažiť na to reagovať. Dovolím si iba vysvetliť niekoľko e, vecí, napríklad pokiaľ ide o medzi e, kategórie. E, ak sa zamyslíme, zistíme, akým spôsobom pomoc, ktorú dostali regióny, e, e, e, sa dostali iba raz počas obdobia, zatiaľ čo títo medzi kategórie by boli rozumnejším riešením na posilnenie politiky súdržnosti z dlhodobého hľadiska. To je to, čo som chcela povedať ohľadom odseku 6. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme ukončili rozprávu o danej správe. Chcel by som informovať kolegom, kolegov, že termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 6. Eh, febru... februára o 6. Chcela by som vás informovať, že dve ďalšie správy, ktoré by sme mali dnes prerokovať, a teda eh, správa pana Gajera o absolutórii eh, rozpočtu za rok 2009 a pana Korona ako Mm, Euró- e, o Európe ako destinácii pre cestovný ruch. Mm, pokúsime sa na základe dohody s mm, pravodajcami dáme do zajtrajšieho e, programu a teraz e, máme stretnutie s maďarským predsedníctvom. Mám informáciu, že pán minister sa už dostavil a to znamená, že budeme sa venovať bodu programu číslo 9. Eh, vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste sa posadili, pretože sa začína eh, naše stretnutie eh, s ministrom Tamášom Felegim, ktorý v maliarskej vláde má na starosti mm, národný rozvoj a okrem iného počas maďarského predsedníctva bude mať na starosti politiku súdržnosti Viem, že pán minister dnes má viaceré e, zasadnutia, alebo mal viaceré zasadnutia v Bruseli. Dúfam, že prežije aj toto strednutie. E, pre nás je veľmi dôležité, že e, sa s vami môžeme stretnúť a dúfame, že sa nám podarí vybudovať dobrý vzťah. Úvodom niekoľko slov pána ministra a potom odznejú prípadné otázky alebo poznámky z vašej strany. Chcem vás všetkých požiadať, aby ste sa posadili, aby sme mohli rozbehnúť naše stretnutie. Ak e, potrebujete e, prediskutovať niečo iné, poprosím vás, aby ste opustili túto miestnosť, pán minister. Nech sa vám páči, poprosím vás, aby ste sa ujeli slova. Dúfam, že kolegovia sa e, skromne ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dúfam, že ma každý dobre počuje najprv, než prejdem do Maďarčiny. Rád by som uviedol, aké sú teda eh, priority nášho predsedníctva. Najprv mi však dovolte, aby som sa v krátkosti sám predstavil, aby som vám vysvetlil vlastne eh, za čo zodpovedá naše ministerstvo národného rozvoja v Maďarsku. Pred 7 mesiacmi u nás vznikla nová vláda a vzniklo aj ministerstvo, ktoré má na starosti integrované aspekty e, narábania s financiami. A to súvisí aj s rozvojovou politikou krajiny, s energetikou, s klimatickými otázkami, dopravou, telekomunikáciami, verejným obstarávaním a využívaním verejných prostriedkov. Čiže toto je celkový záber aktivít a zodpovednosti nášho ministerstva. A v rámci tohoto mojou zodpovednosťou je vlastne zastupovať maďarské predsedníctvo v oblasti kohéznej politiky a regionálnej politiky. Dovolte mi teraz prejsť do maďarčiny, aby som mohol pohovoriť o našom programe. Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážené pani poslankyne, pani poslanci, debata na základe piat, predstavenia tohoto 5. kohezného programu a aj e, vlastne hovoríme o období, ktoré už teraz v rámci uvedeného programu a našim záujmom je vlastne vytvoriť eh, hlavnú orientáciu, ktorá súvisí s týmto programom a aj s nadväznosťou na iné európske politiky. Chceli by sme to, čo sa týka úloh politi- eh, koheznej politiky, chceli by sme to tak odozdať no, polskému predsedníctvu, aby sme už mali za sebou vykonanú solidnú prácu, hlavne aby po roku 2013 bola už situácia uľahčená. Kohezná politika bola v uplynulých rokoch e, značne debatovaná zo strany členských štátov dosť na neformálnej úrovni a vlastne maďarské predsedníctvo e, venuje tejto politike, koheznej politike, ozaj veľkú pozornosť a vlastne predseda vlády Orbán otvoril verejnú diskusiu na túto tému a ja vlastne som poctený tým, že môžem v mene maďarského predsedníctva predstaviť predsedníctva predstaviť túto politiku. Dámy a páni, e, vysoko si vážime vašu prácu a sledujeme ju. Vieme, že váš výbor sa zasadzuje za koheznú politiku a preto vaše stanoviská pokladáme za zdroj veľkej podpory našich aktivít. Mm, som toho názoru, že Maďarsko bude veľmi dobrým partnerom pre všetkú prácu, ktorá stojí pred parlamentom, radou i komisiou. Maďarské predsedníctvo bude pravidelne informovať aj členov vášho výboru o našich aktivitách. Máme záujem o to, aby kohezná politika e, získala väčšiu váhu aj v práci Rady EÚ. A koncom tohto polroka by sme chceli mať zosumarizované tie najdôležitejšie aspekty regionálnej politiky a potom by sme ich na záverečnom stretnutí predložili. A k tomuto budeme postupovať. Ďalej, e, v maji zorganizujeme neformálne zasadnutie ministrov, ktoré sa e, bude venovať regionálnej politike a vítame aj správu ku 5. koheznému programu a súhlasíme s návrhmi, avšak myslíme si, že ešte treba zlaďovať niektoré postoje a je to v záujme veci. Dovolte mi teraz e, zmieniť sa o niektorých kľúčových otázkach. Na základe toho, čo už sme doteraz s tým, že sa zoznámili, môžeme povedať, že udržania modernizácia koheznej politiky je v záujme všetkých členských štátov. Na základe skúseností i víziev, ktoré stoja pred nami, môžeme povedať, že treba modernizovať aj koheznú politiku, ale treba vlastne zohľadňovať aj jej špecifiká. Cieľom koheznej politiky nie je znova rozdeľovať. Kohezná politika je vlastne len e, spôsob, ako lepšie alokovať prostriedky. E, má vlastne vtedy dobrú platnosť a vtedy sa efektívne využíva, keď je na prospech všetkých krajín EÚ, e ktoré využívajú tieto prostriedky. A musíme dbať aj na stratégiu EÚ 2020 a na splnenie príslušných cieľov. Preto je dôležité, aby sme sa venovali aj infraštruktúre a aby sme v tejto sfere taktiež vytvorili podmienky pre zdravú hospodárskú súťaž. V dôsledku hospodárskej krízy však došlo k e, stiaženiu alebo k obmedzeniu možno určitých prostriedkov, e, ktoré sú celkovo k dispozícii. Preto musíme k týmto spôsobom využívania a čerpania E, pristupovať veľmi starostlivo. Treba jednoznačne zvýšiť transparentnosť využívania prostriedkov a nemôžeme ale poľaviť z prísneho prístupu a z prísnej regulácie narábania s fondmi EÚ a chceme jednoznačne znížiť aj chybovosť. Je tu aj niekoľko strategických tém, e, ktorým sa budeme venovať a to napomôže aj vo vzťahu ku tomu, že treba vlastne upraviť existujúce podmienky podľa potrieb jednotlivých štátov a e, z hľadiska celkového záverečného cieľa, ktorý sa má dosiahnuť. Pokiaľ je o ciele EU 2020, tam práve hovorím, treba zladiť aspekty programov reformy, reforiem a treba sa zameria, zamerať e, na integrované približovanie a aj v rámci európskej koheznej politiky treba e, sa venovať jednotlivým detailom. Poviem to takto. Ciele 2020 a súlad s týmito. Tu je aspekt tematickej koncentrácie veľmi dôležitý. Popri tom sú tu národné, regionálne aj lokálne aspekty, ktoré treba taktiež zohľadňovať. Otvorenie sa, a to súvisí aj s cieľmi 2020, teda stratégie 2020, to musíme tiež vlastne rešpektovať, treba konať tým smerom. Realizácia tejto stratégie je veľmi dôležitá, ale proste nie je to jediný nástroj, teda kohezná politika, ako sa uberať tým smerom. Tu si nemôžeme nechať ujsť zo zreteľa tie tradičné aspekty, ako je solidarita napríklad. Kohezná politika zohrá významnú až rozhodujúcu úlohu v tom, aby sa regióny aktívne zapojili do celoeurópskej politiky. Čiže celkovo je to e, systém, ktorý funguje z dola nahor a chcem povedať, že ak sa nepôjde touto cestou, tak sa strategické ciele splniť nedajú. Sme toho názoru, že vlastne aj spôsob správneho riadenia a správy veci verejných je uplatňovanie kohéznej politiky. A stratégia EU 2020 má byť ústrednou témou v tomto smere a jednoznačne treba zohľadňovať aj určité rozdiely medzi regiónmi a jednotnými štátmi. Bez e, kvalitnej regionálnej politiky a koheznej politiky nebudeme mať silnú Európu. Preto máme záujem na tom, aby kohezná politika bola efektívna. Preto naše predsedníctvo pokladá za vec kľúčového významu rozvoj odvetví a aby tu bol synergický efekt v záujme rovnováhy, aby sme vlastne zohľadnili aj záujmy jednotlivých krajín EÚ. Ďalej, kohezná politika má byť náležite financovaná, aby vlastne zostala aj naďalej kvalitnou politikou, ktorá plní potreby regiónov v celej EÚ. Okrem toho teda táto politika pomáha aj regiónom, ktoré sú viac problematické a musia zápasiť s problémami viac než iné rozvinutejšie. Kohezná politika má byť transparentnejšia, efektívnejšia a preto chceme aj tento aspekt posilňovať. To súvisí s vytyčovaním cieľov a ich plnením. Čiže toto je e, vec, ktorá si vyžaduje taký systém monitorovania a ukazovateľov, kde vlastne e, sa vytvoria záruky, že sa bude dať veľmi jednoznačne poukázať, aké sú výsledky na základe vložených zdrojov. Týmto sa posilní dôveryhodnosť koeznej politiky a umožní sa, aby bola lepšie akceptovaná aj na úrovni lokálnej, aj na úrovni celej EÚ. Čiže hľadáme tie pozitívne aspekty. Mechanizmus kondicionality, tej podmienosti, e, súvisí aj s tým, že sa bude rešpektovať vlastne vzájomná súťažnosť medzi jednotlivými krajinami EÚ. Čiže ide o to, aby sme sa neupriamili čiste len na kohezný aspekt, ale aj na ostatné politiky EÚ. A aby sme vytvárali rovnováhu v tomto smere. Kohezná politika je predsa významným nástrojom integrácie EÚ a významnou mierou prispieva ku hospodárskej, sociálnej, Eh, hospodárskému a sociálnemu rozvoju. Okrem toho prispieva aj k rozvoju ostatných politík a vytvára synergi- alebo prispieva k synergickému efektu v tomto zmysle. Eh, sme toho názoru, že nakoniec aj hospodárska kríza poukázala na e, viaceré aspekty, ktoré súvisia s koheznou politiky, politikou. Sú tu regióny, ktoré ozaj ťažko zápasia so situáciou a ak sa má ich situácia zlepšiť, môže sa úspech dos- dosiahnuť aj cestou náležitého využívania koheznej politiky a jej prostriedkov. E, s cieľom zviditeľniť pozitíva koheznej politiky chceme taktiež e, rozšíriť e, tento aspekt. Z hľadiska implementácie vidíme práve cestu v zjednodušovaní. Treba znížiť e, to, čo sa týka administratívnej záťaže pri realizácii programov. A to nie je jedno, akým spôsobom. Napríklad, keď sme skúmali finančné aspekty, tak e, vlastne model kontroly, ktorý súvisí vlastne aj s piatou správou, teda správou zo piatej obdobie, e, tam to je tiež vyjadrené a vlastne ide o nápravu prípadných chýb, ktoré sa vyskytli. Čiže je tu viacero úloh, ktoré pred nami stoja. Jednou z nich bude vlastne úloha, ktorá sa zameria na aktualizáciu hodnotení systémov, ktoré prebiehajú v tejto sfére pre celé územie EÚ. A potom tieto návrhy predložíme jednotlivým členským štátom a z hľadiska Eh, územného plánovania je tu tiež veľmi dôležitý bod agendy. A v mnohých ohľadoch vlastne to, čo sa prezentovalo nedávno, zaostáva za očakávaním. Jedným zo strategickým aspektom je teda aj aspekt tej kontroly. A tu sa chceme sústrediť hlavne na územné plánovanie, na monitorovanie a jeho skvalitnenie a potom aj na priebežnú kontrolu plnenia agendy. Pokiaľ ide o územnú agendu, tou cestou vlastne by sme chceli upriamiť pozornosť na to, že stratégia EU 2020, ak má byť úspešná, tak potom regióny aj lokálni aktéry musia zohrávať veľmi aktívnu úlohu. Čiže úspech sa dá dosiahnuť len takouto cestou a preto máme aj taký cieľ, že územná kohézia sa má stať ešte viac efektívnou a to by sme si chceli, to by sme chceli ešte viac zdôrazniť. V súvislosti s posilnením koheznej politiky eh, bude mať kľúčovú úlohu aj polské predsedníctvo a toto súvisí aj s rozhodovaním a aj s formovaním odbornej politiky, ako aj s plánovaním, aj s realizáciou. Dopady, ako sa budú vyhodnocovať tieto územné dopady, to je potom tá ďalšia etapa. Dôležité je, aby sa tie priority zrealizovali samozrejme. Pani predsednička, dámy a páni, tá veľká úloha, ktorá stojí pred radou, aj tu pred parlamentom, je práve to, či budeme pripravení na obdobie po roku 2013. Preto musíme program náležite pripraviť a vlastne spolurozhodovanie parlamentu a rady tu zohráva práve významnú úlohu pri vytyčovaní pravidiel a my vlastne ešte v júni budeme prezentovať eh, podnety týkajúce sa týchto pravidel. Ďakujem. Pardon. A na záver mi ešte dovolte ponúknuť pomoc maďarského predsedníctva aj vašej práci a oceníme aj spolu, teda podporu našej práce pri príprave tých nových materiálov a pod, samozrejme tešíme sa na intenzívnu spoluprácu. Dovolte mi na záver, aby som ešte raz zdôraznil to, čo vlastne sa stalo aj našim heslom. Bez silnej kohéznej politiky neexistuje silná Európa. A silná Európa je to, čo si vytýčilo za cieľ maďarské predsedníctvo silná Európa sa nedá predstaviť, že by mohla existovať bez e, intenzívnej a kvalitnej hospodárskej súťaže a bez konkurencieschopnosti. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a rád zodpoviem vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Neviem, čo to znamená, ale vôbec si nespomínam, kedy e, počas stretnutia e, zasadnutých výborov bolo tak ticho v tejto miestnosti Takže poskytli ste nám e, veľa námetov. Myslím si, že kolegovia budú mať veľa otázok a e, podmienok. Najprv Konstanca Krel, koordinátorka skupiny socialistov v našom výbore. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán minister, za úvodné slovo. Keby som mohla začať e, vašim záverom, bez politiky súdržnosti neexistuje silná Európa. Je to slogan, moto e, e, vášho predsedníctva. Potom kladiem si otázku, prečo program e, maďarského predsedníctva, ktorý sme dostali minulý týždeň v Štrasburgu, prečo vôbec nespomína pojem politika súdržnosti. Ani jedenkrát sa nevyskytuje v tomto programe tento výraz. Jediná vec, čo má spoločné e, s politikou súdržnosti, je to mm, e, zmienka o e, podunajskej strategii. Chápem, že pre vás je to významné, ale veľmi by sa ma potešilo, pokiaľ by politika, politika súdržnosti mala tu primerané miesto, tak ako ste to tu povedali vo viacerých bodoch s vami súhlasím, sú Mm, to povinné veci, treba sa tomu venovať počas nasledujúcich všetkých mesiacov. Musíme e, e, pripraviť príslušné rozhodnutie v oblasti politiky súdržnosti a veľmi konkrétne ma zaujíma, čo by ste povedali alebo urobili počas nasledujúcich, nasledujúcich šestých mesiacov, aby ste e, pripravili finančné predpoklady na, nasledujúce obdobie obdobie aké máte predstavy, čo sa týka budúceho rozpočtu. Samozrejme, chcete je to vyložiť medzi sektorovou a politikou politikou súdržnosti. Znamená to, že pre vás existuje e, možnosť e, e, alokovať politiku súdržnosti do jednotlivých sektorov alebo chcete mať e, tú koherentnú politiku súdržnosti, ktorá sa nebude štepiť na jednotlivé sektory. tiež ma zaujíma, i keď ste to bohužiaľ nespomenuli, e, aký máte postoj e, k partnerstvom, spolupráci e, medzi lokálnymi a regionálnymi útvarmi, čo sa týka budúcej formy politiky súdržnosti. Ďalej by ma veľmi zaujímalo, nasledovne. Viackrát ste e, spomenuli zjednodušenie konania postupov. O to sa snažíme aj my už viac rokov, či e, maďarské predsedníctvo e, má konkrétne plány počas súčasného dobia, ktoré prebeha, alebo pokiaľ ide o budúce usporiadanie. Ďakujem pekne. Thank you, Constance. Ďakujem, Konstanc. Laslo Surien. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Moja otázka sa týka toho, čo práve odoznelo. Keď výbor pre rozpočet sa snaží o to, aby sme dokázali ochrániť prostriedky na koheznú politiku tak nám to často otrepávajú o hlavu. Áno, ale v podstate e, e, kontrolný orgán tam potom nachádza dosť mnoho chýb. E, myslím, že tie chyby väčšinou pramenia z prílišnej byrokracie, ak to poviem úspevne, e, zrejme e, sa požaduje aby tam boli estetické veci zohľadnené a niekedy dokonca sú podozrenia aj na korupciu, pokiaľ ide o nejaké verejné súťaže. Čiže ako chce vlastne predsedníctvo e, riešiť tieto kritické pohľady a pripojím sa k predretničke, že áno, zjednodušenie je dôležité a vlastne tým by sa zvýšila aj transparentnosť ak to môžem povedať takto, aj u nás v rozpočtovom výbore by sa táto politika potom podporovala ľahšie. Ďakujem. Pán Ondřich Vlasák, nech sa páči. Vážený pane ministře, eh, dovolte, abych vás také... při... Vážený pán minister, a ja by som vás chcel eh, uvítať a položiť vám niekoľko otázok. Ocením, že ste spomenuli význam dobudovanie infraštruktúry, najmä pre nové členské štáty, pretože tým sa posilní ich konkurencieschopnosť. V úvode ste spomenuli aj niektoré špecifické aspekty politiky súdržnosti. Okrem samotných cieľov, mohli by ste bližšie popísať tieto aspekty? Druhá otázka. Spomenuli ste, a to veľmi správne, dôležitosť kontaktov s miestnymi a regionálnymi samozprávami v diskusii o budúcnosti politiky súdržnosti. Keď e, som si pozrel návrh dôležitých aktivít počas vášho predsedníctva, nezistil som nejaké e, väčšie podujatie e, takýchto samozpráv, na ktorom by mohli diskutovať s vami, teda s predsedníctvom Okrem kohezného fóra, ktoré sa koná koncom e, januára, uvažujete e, s nejakou takouto aktivitou? Chcete sa vyjadriť k týmto dvom otázkam, alebo e, vypočujete si ďalšie? Môžeme pokračovať. Karín Delinau. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, dobrý deň, pán minister. Ehm, zdravím vás. Mala by som niekoľko otázok. Som e, e, rada, že mestský rozmer zohráva dôležitú úlohu a dúfam, e, že máte na to aj program pre mesta, ktorý chcete realizovať počas maďarského predsedníctva dnes musíme eh, eh, zohľadňovať aj eh, globálne oteplovanie, energetickú účinnosť. A zaujíma ma, a ako hodláte riešiť tieto otázky. To by bola prvá vec. Taktiež ste spomenuli problematiku správy vecí verejných Pán komisár Hahn bráni úlohu miest. Aj vy sa domnievate, že mesta majú e, pilotnú úlohu, pretože riešenie klimatických problémov by sme mohli skúšať v takýchto, na takýchto mestách. E, aké miesto e, tejto problematiky z hľadiska finančného riadenia. A napokon indikátory. Pochádzam z Ile de France jedného z najbohatších e, regionov v Európe. Napriek tomu konštatujem, že aj vnútri nášho regiónu dochádza ku e, e, posilneniu, prehlbeniu nerovností. Vaše predsedníctvo bude zohľadňovať výšku HDP, čo podľa mňa nie je celkom správne na charakteristiku regionov, alebo máte niektoré ďalšie predstavy. Poprosíme Žorža Vrkakesa, e, aby sa vedela, potom odoznáme slovo e, pánovi ministrovi. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pán minister za to, že ste e, našli čas a prišli do nášho výboru. Politika súdržnosti je naozaj jedným z najdôležitejších prvkov našej činnosti a e, nepochybne e, maďarské predsedníctvo bude e, rozhodujúce z hľadiska realizácie aktivít, ktoré majú strategický význam. Predpokladám, že náš výbor bude stálym partnerom pre rokovanie s vašim predsedníctvom. Dve otázky. Pokiaľ ide o návrh 5. správy, kohesnej správy z hľadiska E, nezávislosti štrukturálnych e, fondov. E, myslíte, že to sa dá nejakým spôsobom realizovať? Budete sa venovať tejto téme? A druhá otázka. Ako vidíte regionálnu spoluprácu v rámci politiky súdržnosti? Mám na mysli potrebu poskytnúť finančné prostriedky na realizácie strategických cieľov alebo domnievate sa, že e, to e, si nezaslúži našu podporu v tomto rámci? Nech sa páči, pán minister. E, Ďakujem pekne za všetky otázky. Úprimne povediac, to, čo povedala pani Krelo o tom, že prečo maďarský program neobsahuje teda koheznú politiku výslovne uvedenú. Chcem a môžem zopakovať len to, čo som vlastne povedal na úvod. A hovorím to s čistým svedomím, že 17. novembra, keď maďarská vláda poprvýkrát a Európska komisia, keď sme sa stretli a potom sme si to zopakovali v Budapešti začiatkom januára, tak vtedy kohezná politika pri oboch príležitostiach v plnej miere e, bola jednou z najdôležitejších tém, o ktorých sme hovorili. Takže priebežne vlastne už sme naznačovali, že kohezná politika je pre maďarské predsedníctvo veľmi dôležitou politikou. Toto môžem dnes zopakovať a v tejto súvislosti hľadíme na koheznú politiku ako na veľmi dôležitú, ako na taký strategický nástroj, ktorý vlastne môže reprezentovať na jednej strane tradičnú politiku otváranie sa a solidarity, čiže toto politické smerovanie a po druhé v tom smere, že Európska únia potrebuje konkurencie schopnosť a jej posilnenie. A v tomto kohezná politika má svoje nezastupiteľné miesto. Takže e, kohezná politika je dôležitá aj pre maďarské predsedníctvo. Takže vlastne vnímame to e, tak, že kohezná politika sa horizontálne prierezovo vlastne objavuje aj v iných sférach tým pádom. Čiže to vlastne súvisia s ďalšími niektorými otázkami. Ja som to spomínala ja, napríklad rozvoj infraštruktúry. A nakoniec na základe tých princípov koheznej politiky chceme vlastne e, sa venovať aj tým odľahlejším regiónom a vlastne aj tým, kde vlastne treba posilniť treba z aspekt konkurencieschopnosti. Teda toto by som vedel povedať eh, ku ohľadne otázok, ktoré doznali na aspekt koheznej politiky. Je to proste dôležitá vec, pre maďarské predsedníctvo. Nakoniec sa to prejavuje v podunajskej stratégii aj v iných stratégiách, ktoré sme už vytýčili ako priority maďarského predsedníctva. Ehm, som toho názoru, že pokiaľ sa môžem zmeniť o druhej vašej otázke, z hľadiska prípravy rozpočtu E, vlastne ja zastávam ten aspekt koherentného vnímania a nie na cestu e, rozdelenia na sektory. A potom je jasné, že tu potom vznikajú ďalšie otázky v súvislosti e, s rozvojom infraštruktúry a chcel sa hlavne venovať dvom aspektom. Jednak je to dopravná infraštruktúra a potom energetická infraštruktúra. V oboch treba dosiahnuť rozvoj a vyžaduje si to, aby sme venovali veľkú pozornosť aspektom sektorov a sektorálnej politiky v rámci kohezného e, prístupu. Myslím, že vlastne manévrovací priestor maďarského predsedníctva v nastávajúcich šiestich mesiacoch vlastne sa musí zamerať aj na to, čo príde po roku 2013, aj z hľadiska finančného. Takže myslím ale, že tieto veci sú skôr priestorom pre ECOFIN. Ak ste tam smerovali otázku, tak súhlasím, že jednotlivé odborné politiky musia byť pripravené, aby priebežne Ehm, tieto politiky boli v takom, v takom stave, aby mohli ovplyvniť e, vývoj. Naše stanovisko je také, že by sme boli radi zachovali váhu koheznej politiky v rámci EÚ a do tohoto spadá aj aspekt súvisiaci s rozpočtom. Tam kohezný fond jednoznačne zohráva významný, alebo má významný priestor. Takže je to jedna z priorít nášho predsedníctva aj počas e, rokovaní, ktoré nás očakávajú. A vlastne aj potom, keď nebudeme predsedníckou krajinou EÚ, budeme aj naďalej tento postoj obhajovať. Myslím si, že a tak to poviem, toto vlastne súvisí aj s ďalšími otázkami, to, čo poviem teraz. E, v podstate prístup ku tomuto systému a k mechanizmom a ako sa narába v tej druhej fáze cyklu, tam to býva riskantné. A preto si myslím, že, a nakoniec bola tu aj konkrétna otázka e, pani poslankyne, a k tomu chcem povedať, že pokiaľ ide o zmeny, tak tie by sa mali e, týkať toho, čo príde na budúci rok. Pretože v priebehu, keď už niečo beží, nejaký systém je rozbehnutý, tak v tej poslednej časti e, chodu daného systému by bolo dosť riskantné robiť nejaké zmeny a môže to vlastne poškodiť existujúcu prax. Preto veľmi dôrazne zastávam také stanovisko, že v prvom rade sa musíme pozerať do budúcna, na budúci rok a treba jednoznačne vypracovať už teraz dlhodobý program do budúcna. A som presvedčený o tom, že počas maďarského predsedníctva, konkrétne myslím v máji niekedy, by mohla byť, mohlo byť nejaké zasadnutie neformálne, ministerské, a že dovtedy už budeme schopní pripraviť eh, podklady, aby sa v tejto otázke mohol dosiahnuť konsenzus. Eh, predpokladám že nakoniec, že je tu aj viacero otázok, ktoré tu neodozneli, ale eh, predsa len súvisia s touto témou. A dovolte, ak by som sa eh, o tom zmienil, v podstate je to ten aspekt kondicionality. Aj to s tým súvisí, pretože vlastne sa to týka logiky celého systému. Tu si treba premyslieť. Proste tie finančné prostriedky, a veľmi významné, ktoré dúfame, že zostanú aj v tom ďalšom cykle, teda ich využitie náležitým spôsobom, a to sa týka aj tej transparentnosti a zviditeľňovania, aby ten aspekt tam bol obsiahnutý jednoznačne. Bola tu aj otázka, a to ešte by som chcel povedať, čo povedal pán poslanec Šurian aj v súvislosti s tým eh, hodnotením účtovného dvora. Eh, myslím, že oproti predchádzajúcim rokom sa znížila chybovosť a v podstate ten súčasný systém je funkčný a je sám schopný sa ďalej vylepšovať a vyvíjať. A preto si myslím, že aj opatrenia, ktoré prijala komisia z hľadiska sú terajšieho programového obdo- programového obdobia e, prezentuje program, ktorý teda prezentujú program, ktorý je dôveryhodný. Ako som načrtol, e, sme toho názoru, že netreba drasticky všetko meniť, pretože vlastne vývoj ukazuje, že ten systém sám je schopný si vylepšovať niektoré aspekty. Vlastne znižuje sa chybovosť a zvyšuje sa kvalita. Tak povediať, nepotrebujeme revolučné zmeny v tomto systéme. Myslím si, že ďalší okruh otázok, ktorý je dôležitý. A tu mi dovolte ešte Prepašte, že skáčem od jednej témy k druhej, ale hovorilo sa tu o HDP. Pani poslankyňa sa na to pýtala. Dovolte reagovať takto. My podporujeme na úrovni EÚ paritu e, pri e, paritu z hľadiska kúpyschopnosti. Čiže maďarské predsedníctvo podporuje ďalšiu existenciu tohoto systému, ale samozrejme v našom ponímaní toto nevylučuje, že jednotlivé členské štáty si môžu na základe svojich údajov a ukazovateľov môžu doplniť tento systém. Takže myslím, že by bolo aj celkom zmysluplné zachovať v Únii taký systém ukazovateľov, ktorý sa dá uplatňovať jednotne v celej Únii a popri tom treba poskytnúť aj takú možnosť, že na úrovni národnej alebo vnútroštátnej alebo podobne by existovala možnosť nejakých doplňujúcich ukazovateľov. Myslím, že je dôležité aj na základe toho, čo tu odoznelo, vlastne e, sa to týka aj otázky pána Vlasáka, ako sa bude spolupracovať s miestnymi orgánmi. Myslím, že to je ozaj e, požiadavka dlhodobá a treba sa tou cestou uberať. Myslím si práve, že aj to na zasadnutí e, ministrov a potom aj na od stretnutia expertov sa táto otázka určite bude pertraktovať. Poznačil som si ju a určite budem garantovať a sľubujem, že o tejto téme vás budem informovať. Jednoznačne toto bude na programe rokovania. A samozrejme súhlasím s vami, je nutné ísť touto cestou úzkých kontaktov s miestnymi a regionálnymi, regionálnymi orgánmi samozprávy. Myslím si, že maďarské predsedníctvo vlastne súhlasí s tým, že aj v rámci koheznej politiky treba dať priestor aj rozvoju miest. Za dôležité pokladáme aj to, aby sa špecifiká členských štátov zohľadnili aj pri plánovaní. Aby vlastne ten systém, ktorý máme, takéto niečo umožnil. V tomto smere maďarské predsedníctvo nadviaže na prácu španielského a belgického predsedníctva aj v tom zmysle, aby kohezná politika aj pri rozvoji miest vlastne nadviazala už na tú dobrú prax, ktorá tu je. A chcem povedať pani poslankyni, že vlastne toto sú aj naše predstavy. Ísť touto cestou. Otázka politiky, ktorá súvisí s klimatickými otázkami. To je veľmi široký záber a dnes by som nerád zachádzal do nejakých detajlov. Dnes e, ráno som nakoniec už začal v súvislosti e, s touto témou mal jedno vypočutie a tam som vyjadril stanovisko a priority maďarského predsedníctva ohľadne politiky v súvislosti s klímou, teda klimatickej politiky doslova. A súvisí to aj s tým, kam sa bude uberať EÚ v nastavujúcich desaťročiach a v danom odvetví. A samotná politika e, súvisiaca s klímou vlastne má dopad na všetky ostatné segmenty, môžeme povedať. A preto treba vytvoriť súlad aj v tejto otázke a do koheznej politiky treba zapracovať také aspekty, ktoré ešte vypracujeme v nastávajúcich mesiacoch. Ale chcel by som hneď teraz povedať, a nakoniec to viete, takto to poviem, že pokiaľ ide o klimatic, politiku e, podnebia a klímy, tak e, čaká nás niekoľko mesiacov rokovaní a zlaďovania postojov, pretože sa treba pripraviť vlastne a treba vytvoriť spoločné stanovisko na e, klimatický summit, ktorý sa bude v Afrike konať. Takže chceme vlastne dospieť k spoločnej politike. Čiže toto je vlastne vec, ktorá sa rieši priebežne a ako som už povedal, ako som povedal, v našom ponímaní vlastne v rámci koheznej politiky je pre nás dôležité aj to, že je to ozaj integrovaná politika a dokážeme vytvoriť synergický efekt v náväznosti na iné politiky v záujme silnej Európy, konkurencieschopnej Európy a preto e, je to oblasť ozaj veľmi dôležitá pre nás. E, som toho názoru, že to isté vlastne platí aj pre oblasť cestovného ruchu a vlastne to už som spomínal z časti aj predtým, jednoznačne zastávame taký názor, že tie priority, ktoré stratégia EU 2020 obsahuje, respektíve e, to, čo súvisí s konkurencieschopnosťou našich štátov a čo napomáha ich rozvoju, tak takúto politiku budeme podporovať a jednoznačne kohézna politika do toho spadá a treba vlastne túto otázku náležite zohľadňovať. A chcem sa tu zmeniť ešte o ďalšej otázke, ktorá tu odoznela, a to je aspekt partnerstva. Niečo tu už je vytvorené a v rámci toho myslím, že e, môžeme postupovať aj ďalej a tento aspekt spolupráce naďalej rozširovať. Myslím si, že môžeme prejsť k druhému kolu otázok. Milí kolegovia, máme iba 15 minút a 7 z vás ste sa prihlásili. Poprosím vás, aby ste boli maximálne stručný, aby pán minister mohol reagovať pán Matula a potom e, ďalší kolega. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru. Felicitări pentru această abordare în care puneți... Ďakujem pekne, pán minister, za vaše vyjadrenia. Zdá sa mi, že sa môžeme zhodnúť na tom, ako pristupujeme ku koheznej politike. Moja otázka sa týka územnej, územného aspektu kohezie. Spomínali ste niečo aj, aké udalosti a podujatia sa pripravujú v nastávajúcich mesiacoch. Spomínali ste aspekt územného plánovania, revízie, aké zameranie sa tu uplatní a tak ďalej. Chcem sa spýtať, či by ste nám mohli povedať viac o stanovisku maďarského predsedníctva na koheznú politiku z hľadiska územného plánovania. Ďakujem. Mikrofón prosíme. Pán minister, e, skutočne sme spokojní, lebo vidíme, že maďarské predsedníctvo e, venuje takúto pozornosť koheznému fondu. Mám tieto otázky. Poprvé, týka sa to cezhraničnej politiky. Už sa tu e, spomenulo viac aspektov, ale nehovorilo sa tu o cezhraničnej politike. Tam určité rozvojové problémy existujú a pritom e, na východnej hranici EÚ treba tomuto aspektu venovať pozornosť. Je tam aj značná úroveň, a značný stupeň chudoby a to treba riešiť. Čiže zamýšľalo maďarské predsedníctvo nad, sa zamýšľalo nad tým, ako podporiť tieto regióny. Druhá otázka. Úloha zviditeľnosti alebo teda zviditeľnenia koheznej politiky. Rád by som vedel, aké sú plány predsedníctva v záujme zvýšenia viditeľnosti alebo zviditeľnenia tejto politiky. Slovo má pán Angulakis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mal by som dve otázky na pána ministra. Poprvé, nehovoril o tom, že by bolo nevyhnutné stanovovať kritéria na to, aby bolo možné merať aj efektívnosť kohezných politik. Je nevyhnutné prijať nejaké kritéria na to, aby sme boli schopní merať, či vôbec dochádza z pohľadu týchto opatrení k nejakému efektu. Ak som to správne e, pochopil, neviem, hovorili ste, pán minister, o takýchto kritériách? Ak áno, tak rád by som vedel, aké kritéria tam máte na mysli, pokiaľ ide o E, meranie účinnosti alebo efektívnosti. Ďalej otázka ohľadom sankcií, to je druhá otázka. Musíme byť naozaj veľmi opatrní, pokiaľ ide o sankcie pri, za spáchané chyby alebo prístupky. Musíme byť opatrní, možno by ste sa mohli k tomu ešte vrátiť v krátkosti. Nie som si istý, či som správne pochopil vaše vyjadrenia. Thank you, uh, Mr. Ďakujem, pán Čermopulos. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, vážený pán minister, Vaša krajina, presne tak ako moja krajina, Grécko, patrí k krajinám, ktoré naozaj výrazne utrpeli e, počas hospodárskej a sociálnej krízy. Zároveň e, nejakým spôsobom prebieha aj environmentálna kríza stále v zostanejšom spôsobe a vôbec ste nespomenuli klimatické zmeny. Veľmi okrajovo, ak vôbec. Komisia predložila text, pod názvom Príspevok regionálnej politiky k trvalúžateľnému rozvoju v Európe, Európe 2020, 2020. Sú tam tri priority. Najskôr je to hospodárstvo, ktoré bude menej odkázané na CO2. Potom e, je to trvalodržateľný vývoj a ekologická produkcia alebo výroba. To znamená ekologické pracovné miesta, ekologické spôsoby výroby. A toto vlastne dlžíme európskym občanom. Teraz prichádza otázka. Aké priority sleduje maďarské predsedníctvo v regionálnej politike e, s ohľadom na vymenované body, tak aby sme dokázali naplniť e, nové požiadavky, ktoré vyplývajú z politík, ktoré e, zadotučinia tak hospodárstvu, ako aj životnému prostrediu. Thank you, Thomas Deutsch. Ďakujem, Thomas Deutsch. Vážený pán minister, pani predsednička, dámy a páni, srdečne vás zdravím a vítam medzi nami pána ministra v našom výbore. Dovolte mi eh, niekoľko slov. Pred 24 rokmi, keď sme sa zoznamili s pánom ministrom, sme sa nielen zamýšľali nad vecami, ale snažili sme sa aj robiť niečo v záujme toho, aby Maďarsko bolo slobodnou krajinou. Netušili sme vtedy, že o 20 ročia neskôr už vlastne uvidíme tu vlastne uvidíme pána ministra v jeho terajšej pozícii tu na pôde parlamentu a že ja sa budem môcť klať otázky ako poslanec Európskeho parlamentu. Myslím, že práve ten vývoj, ktorý prebehol v Európe, nám toto umožnil a myslím, že kohezná politika zohrala svoju významnú úlohu v tomto. Ďakujem za slova, ktoré tu vyslovil pán minister a súhlasím s tým, že stratégia EU 2020 sa zdôraznila, ale chcel by som sa spýtať na to, na jednej strane štáty mali pripravovať reformné programy, teda programy reformy a ako vlastne toto môže zapadať do stratégie EU 2020 alebo ju aj posilňovať. Ďakujem. Nuno Ďakujem, pani predsednička. Vážený eh, pán minister, chcel by som vám najskôr pogratulovať úprimne bolo to, bol to veľmi dobrý príspevok, kvalitný a dobre ste tam načetli, čo sa hodlá spraviť. Maďarsko počas svojho predsedníctva 2007 až 2013 eh, v rámci rozpočtovej politiky na toto obdobie je regionálna politika na druhej koleji. 380 miliónov eur, eh, to je predpokladaný objem, eh, ukazuje to na ten rozmer a na význam regionálnej politiky ja sám považujem tiež za dôležitú, pretože ja pochádzam z Madéry, malého ostrova, ktoré, ktorý patrí k Portugalsku. Z veľkej miery sme závislí na podpore z Európskej únie. Tieto okrajové oblasti musia byť e, viac približované k tým ostatným regiónom Európskej únie. A tak do, tomu došlo na Madére aj vďaka podpore z európskych prostriedkov. Druhá otázka sa týka správy veci verejných, teda riadenia. Akým spôsobom vníma maďarské predsedníctvo otázku governance e, v súvislosti s politikou súdržnosti? Chcete mať pružnejšie programy? Chcete posilniť e, výraznejšie iniciatívy lokálnych a miestnych e, samozpráv? E, Ďakujem pekne. Ďakujem. Vážený pán minister, ja by som sa rada dotkla jednej krátkej veci v rámci vášho príhovoru. Stratégia Dunaja, najmilšie dieťa v rámci stratégie, ale nikto sa na ňo ešte neopýtal. Je to pre nás napínavý príbeh a síce z dvoch aspektov ten prvý aspekt je, e, že som vyčítal z toho vášho programu, že e, životné prostredie je z tohto pohľadu dôležitejšie pre vás ako napríklad e, na, na iných miestach, kde sa objavujú isté, isté rozpory. To sa mi zdalo zvláštne a mohli by ste sa tomu venovať. A po druhé, samozrejme v rámci stratégie Dunajskej alebo teda Dunaja sú obsiahnuté aj nové elementy, istým spôsobom alebo istý druh makrospolupráce medzi lokálnymi a regionálnymi aktérmi v rámci tejto stratégie. My si kladieme otázku, odkiaľ to bude financované. Vo vašom príspevku ohľadom koheznej politiky vidíte tam nejakú možnosť a priestor na prerozdelenie medzi cieľmi 1 a 2 a teda cieľ 3. Hovoríte, že chcete smerovať viac peniazy do cieľa 3, pretože sú tu tak dôležité úlohy. Mňa by zaujímalo, či máte nejaké nové podnety, pretože je jasné z vášho programu, že tu nastanovujete jednoznačné priority. Ďakujem pekne. A posledná otázka, Jan Obricht. Dúfam, že krátka. E, Pani ministrze, przede chciałem... E, Ďakujem pekne v prvom rade. Ako europoslanec z Polska by som vám chcel popriať úspešné a efektívne predsedníctvo, pretože pre nás je veľmi dôležité, aby vaše predsedníctvo bolo úspešné. Čaká nás e, celý rok, e, počas ktorého budú predsedať Rade krajiny zo Strednej a Východnej Európy. Mám krátku technickú otázku. Najskôr sa chcem spýtať pána ministra o stanovisku predsedníctva ohľadom dĺžky výhľadov 5, 7 alebo 10 rokov, pretože to bude veľmi dôležité z pohľadu politiky súdržnosti. Chápem, že prebehnú rokovania v tomto ohľade a chcel by som vedieť, či už má sformulovanú nejakú predstavu, teda nejaké stanovisko aj predsedníctvo. A ďalšia otázka technického charakteru. Privítali by ste prvý návrh nariadení ohľadom politiky súdržnosti e, počas vášho predsedníctva, maďarského predsedníctva, alebo e, chceli by ste, aby sa objavili skôr v neskôršom štádiu, ako náhle príde k rozhodnutiam v otázkach financií. To je veľmi dôležité, pretože na budúci pondelok budeme mať e, zasadnutie v rámci fóra pre súdržnú veľkohéziu a chcel by som vedieť, aké sú preferencie maďarského predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázky. A chcem poďakovať aj za e, želania úspechov adresované maďarskému predsedníctvu. Veľmi dobre mi to padlo. Ďakujem. Pre nás je ozaj veľmi dôležitá takáto podpora, keďže poprvýkrát vlastne sme na tejto významnej pozícii v rámci EÚ ako nová krajina, nová členská krajina a preto oceňujeme tento otvorený a priateľský prístup, s ktorým sa tu stretávame. Veľa to pre nás znamená a verím, že toto nám pomôže aj pri dosahovaní úspechov. Keďže máme málo času, dovolte mi, aby som slúbil aspoň dve veci. Samozrejme, v každ- koho nestihnem, komu nestihnem zodpovedať otázku, tu odpoviem písomne. A po druhé, keď eh, si budete aj pri inej príležitosti želať, aby som prišiel medzi vás, rád tak urobím. Som ochotný a pripravený hovoriť o témach, ktoré eh, dnes sme nedokázali spomenúť vzhľadom na to, eh, že máme k dispozícii v podstate len jednu hodinu a nemohli sme sa dotknúť naozaj všetkých podrobností a aj významných tém nakoniec. Pokúsim sa teda ku každej z odoznelých otázok povedať aspoň niečo teraz teda k tým, ktoré tu odozneli dnes. Jednoznačne z hľadiska politiky súdržnosti potrebujeme náležitý systém a do značnej miery úspech tejto politiky súvisí s tým, aké podmienky sa tu vytvoria a predpoklady. A vlastne zopakujem to, čo bolo povedané na úvod. V tejto súvislosti ešte raz to chcem počiarknúť, že e, princípy pokladáme za veľmi zásadnú vec a v nastávajúcom období chceme veľmi jednoznačne formulovať to, čo sa týka celého cyklu. Nechceme meniť systém počas jeho chodu, pretože by sa vlastne zosypala celá logika, na ktorej stojí e, aspekt e, kohezného fondu a tak ďalej maďarské predsedníctvo nemá tú úlohu, aby sa uberalo tou cestou, treba pokiaľ o nejaké konkrétne sankcie a predpoklady, ale máme zabezpečiť tie predpoklady, e, ktoré sú splniteľné pre členské štáty a ak budú sankcie, tak samozrejme majú dopadnúť na úrodnú pôdu a majú mať vlastne nakoniec pozitívne dopady. Sam ja momentálne, pokiaľ ide o maďarské stanovisko, tak e, to by som azda zda nevyjadril teraz, pretože ja tu zastupujem teraz európske predsedníctvo a mojou úlohou je povedať, že chceme pracovať v tom záujme, aby sme dosiahli konsenzus v mene EÚ. A to sa týka aj konkrétnych kritérií a tých podmienok, ktoré som spomínal. Ten aspekt podmienenosti, kondicionality. A to sa týka aj prípadných sankcií. Takže myslím si, že s týmto súvisí aj to, čo sa nazýva systém správy vecí verejných, teda governance. A Samozrejme, príslušní ministri, ministri financií pripravia podmienky pre finančný sektor aj v dôsledkoch e, krízy, ako vieme, sú tu potrebné opatrenia a treba vlastne vytvoriť nový systém správy veci verejný. A ja osobne som za to, aby sme mali jasne sformulovaný systém governance, ktorý vlastne bude um, obsahovať príslušné pravidlá. Priority maďarského predsedníctva obsahujú aj hospodársky rozvoj a rast, vytváranie nových pracovných príležitostí a tak ďalej. Musíme teda vyvinúť úsilie preto, aby sme e, príslušnú agendu upravovali v tom smere, ako je potrebné. A to sa týka aj tzv. zeleného hospodárstva a vytvárania nových pracovných príležitostí. Spomínal to pán poslanec. Dovolte mi ešte e, k tomu dodať, že my, ako to vnímame, my Maďarsko, maďarské predsedníctvo, vlastne už viackrát sme e, obhajovali takýto postoj voči koheznej politike. Čiže vytváranie hodnú vytváranie nových pracovných príležitostí, rozvoj hospodárstva, to je pre nás veľmi významná priorita. A vlastne e, jeden z dôvodov hospodárskej krízy je práve to, že sa zúžila možnosť výroby a produkcie celkovo e, v EÚ a preto potrebujeme taký hospodársky rozvoj, a obnovu, e, teda také aktivity, ktoré povedú k posilneniu tejto sféry a jednoznačne to súvisí aj s aspektom finančným a toto je jedna z oblastí, respektíve jedna z ciest, ako sa uberať, ako sa dostať von z krízy. Nie je to jediná cesta, je to jedna z ciest, teda posilňovaním produkcie a rozvoja a keď sa porovnáme s Brazíliou, Indiou a s Čínou, tak musíme si byť vedomi toho, že tieto krajiny sa prudko rozvíjajú a preto Európa nemôže ostať bokom. A nakoniec sme si eh, tento aspekt rozvoja zakotvili aj eh, v príslušnom motte. Ďalej, zviditeľnenie a transparentnosť. Myslím, že tam je priestor pre zlepšenie. Zjednodušenie postupov, určité prerobenie, úprava programov. Myslím, že aj to môže e, zlepšiť aspekt transparentnosti. A my sami sme už v Maďarsku za uplynulý pol rok urobili významné zmeny, ktoré viedli ku rozvoju e, politiky súdržnosti u nás a pokladáme teda za dôležité aj to, aby na lokálnej aj národnej úrovni bolo úplne jasné a zrejme, že tu existuje prierezová politika EÚ, teda že tu existuje nástroj, ktorý je k dispozícii pre členské štáty a vďaka tomuto názoru teda tieto štát, štáty budú mať možnosť realizovať politiku e, zameranú na ich ďalší rozvoj. A to súvisí aj s novými štátmi EÚ. Aha, ďalšia otázka ešte, ak dovolíte, Dunajská stratégia a aspekt územnej súdržnosti, územnej kohezie. Myslím si, že tu sú tri veľmi významné programy, ktoré plánujeme. Vo februári, marci a v máji na, budú rokovania expertov na vysokej úrovni, ale aj neformálne ministerské zasadnutie a konkrétne sa chceme venovať tejto téme chceme si vytýčiť e, taký cieľ počas nášho predsedníctva, že bez ohľadu na to, koľko času tomu treba venovať, ale jednoznačne sústrediať sa na túto tému sa bude konať dvojdňové zasadnutie ministrov a budeme sa venovať teritoriálnej agende a a túto teritoriálnu agendu proste preskúmame a potom predpokladáme, že na majovom zasadaní páni ministri príjmú nejaké nové aspekty a dohodnú sa na určitom novšom smerovaní tejto sfére. Teraz vám neviem samozrejme hneď všetko slúbiť, ale som pripravený aj pred tým zasadnutím ministrov, ktoré sa bude konať v máji. Vlastne už tedy budeme mať za sebou fázu rokovaní expertov, takže budem mať nejaké informácie. Ak si budete želať, aby som prišiel opäť medzi vás, veľmi rád prídem a poskytnem tieto informácie. Samozrejme, môžem prísť aj po tom plánovanom ministerskom zasadnutí. Teraz k tej Dunajskej stratégii. Podľa toho, ako to vnívame my, toto sa netýka len ochrany životného prostredia. Samozrejme je to vec prierezová makro, ide o makroregionálnu záležitosť a rozvoj makroregiónu. Súvisí to teda aj s rozvojom hospodárskym. Ak, ak vychádzam len zo skúsenosti mojej vlasti z Maďarska, rozvoj cestovného ruchu napríklad, ten tam spadá tiež. Pretože mm, jednoznačne treba spomenúť z hľadiska ekonomického rozvoja aj vodnú dopravu eh, po Dunaji aspekt ekologický, emisie a tak ďalej. Samotná Dunajská stratégia a vlastne proces jej prijímania sa začal 19. januára vznikla vlastne pracovná skupina a dúfame, že v júni 2011 vlastne sa bude na príslušnom európskom zasadnutí, zasadnutí E, finalizovať táto etapa prípravy Dunajskej stratégie. Takže dúfame, že vtedy už bude prijatá Dunajská stratégie. A teraz už nemáme ani 6 mesiacov nakoniec, ale účelom je, aby vlastne tento aspekt rozvoja makroregiónu, aby sa pripravil náležite na úrovni expertov a potom na zasadnutí ministrov by sa vlastne pripravili podklady na zasadnutie rady v júni. Ďakujem za pozornosť a prepáčte, že som prekročil čas. Vážený pán minister, myslím si, že mene nás všetkých vás môžem ubezpečiť, že veľmi si vážime otvorené a dobre mm, fundované odpovede. Rátame e, s e, e, vašou spoluprácou, s tým, že budete pripravení e, sem prísť a e, informovať nás Takisto v mene kolegov vás chcem ubezpečiť, že e, počítame s tým, že zabezpečíte príslušné zastúpenie parlamentu v činnosti rady. Teraz pôsobíme na základe novej zmluvy a myslím si, že to otvára nové možnosti z hľadiska spolupráce medzi radou a parlamentom. Najmä preto, že máme pred sebou e, viaceré dôležité výzvy, ktoré zaujímajú vás ako predsedu rady a nás parlament. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujeme, prajeme vám veľa úspechov, veľa síl. Nebude to jednoduché, ale zároveň mm, myslím si, že podporujeme gro toho, čo ste tu povedali. Pán minister, ďakujem veľmi pekne. Predtým, ako sa e, rozídeme, chcem oznámiť, že bod 6 e, stanoviska pána Karona e, sa bude riešiť zajtra po hlasovaní. To znamená, že pokiaľ vás to znamená, poznačte si, že